Bien, chers collègues je vous propose de commencer nos travaux euh, et sur l'adoption de l'ordre du jour je vous propose euh, deux modifications. d'abord s'agissant Máme tu euh, dve zmeny. Euh, najprv euh, sú tu, um, ideme prebrať uh, kompromisné pozmeňujúce návrhy. je to uh, dopad krízy uh, na najzraniteľnejších. Je to bod 6 z dôvodov, ktorým síce nerozumiem, ale určite sú dôležité. No, bude to presunuté po bode 9. Takým istým spôsobom e, návrh stanoviska kolegu Kiganku e, vzdelávanie ponovom bude pred bodom 15. Nemá nikto nič proti takýmto zmenám? Ak nie, tak poďme na oznámenia. Je ich 5. Prvé sa týka pozme- ústnych pozmeňujúcich návrhov. E, bol tu nový návrh komisie výboru AFKO, ktorý sa týka plenárky. Je to proti ústnym pozmenujúcim návrhom. Je potrebné, aby aspoň 5 členov vyjadrilo e, nesúhlas a potom sa nemôže o ústnom pozmeňujúcom návrhu hlasovať. V našom prípade to bude znamenať troch členov. Toto pravidlo sa bude uplatňovať od dnešného dňa. Druhé oznámenie to je inicia- strategická iniciatíva o vnútornom digitálnom trhu. Viete, že komisia, výbor IMKO momentálne pripravuje návrh uznesenia podľa nášho nariadenia o otázkach e, digitálneho vnútorného trhu. Má to ísť na plenárku v júli. Ide o prepojenie s vyhlásením, ktoré spraví komisia v ten istý deň na tú istú tému. Výbor inko požiadal všetky výbory, pre ktoré to zaujíma, aby predložili svoje návrhy bodov, ktoré by mohli byť vložené do tohto návrhu uznesenia a medzi tými výbormi, ktoré usúdili, že e, je nutné, relevantné s nimi hovoriť na túto tému. Legitímne je aj výbor pre zamestnanosť 22. maja 2013 e, e, predloží Eh, je možné predložiť eh, návrh textu do tohto uznesenia, čo nám umožní mm, dať času teda aj výboru MKO, aby to mohol preskúmať ešte pred plenárkou. Dúfam, že nikto s tým nebude mať problém a že koordinátori si dobre eh, premyslia, zohľadnia názor ďalších členov tohto výboru. takže budete to mať k dispozícii v elektronickej podobe. Tretie oznámenie sa týka situácie v rokovaniach o fonde prispôsobenia sa na globalizáciu. Mnohí z vás určite už viete alebo spomínate si, že náš výbor od konca minulého roka, alebo teda ešte konca minulého roka prijal, schválil negociačný mandát Európskeho parlamentu, že tento bod bol potvrdený ako kľúčový prvok politických záverov Európskej rady počas jej zasadnutia vo februári a keď napriek týmto politickým záverom írske predsedníctvo nedostalo mandát na minulom koreperi, aby mohol vstúpiť do rokovaní s Európskym parlamentom a teda následne predsedníctvo predpokladá presunúť túto problematiku priamo na výbor EPSCO eh, v júni, 20. júna, čo predpokladá, že rokovania nebudú môcť začať skôr, alebo teda ešte počas, ako nastúpi litovské predsedníctvo. Eh, má niekto eh, niečo k tomuto bodu, Martin Svens, Mm. Áno, veľmi stručne, pretože väčšinu informáciu som už poskytla. Hovorila som s jeským predsedníctvom pri viacerých príležitostiach a oni mi povedali, že spravili všetko, čo sa dalo. Vrátanie, nakontaktovanie ministrov, bilaterálok, e, hovorili s predstaviteľmi vlád a štátov tých krajín, ktorí sú proti, aby sa dohodli, ale doteraz sa im to nepodarilo a na Korepeli to neprešlo, takže to posunú na radu EPSCO. Ja by som navrhla, aby sme mohli teraz o tom hovoriť, ak budete súhlasiť, že možno by sme sa mohli pozrieť na možnosť toho, že by sme požiadali o to, aby tá správa išla na júlovú plenárku, e, aby sme vyvinuli tlak na EPSCO radu koncom júna Uh, aby sme to oznámili ruskému predsedníctvu, naozaj teda, aby sme ich všetkých zatlačili do kuta, pretože zdá sa, že momentálne nič nefunguje. Takže to som chcela navrhnúť, pani predsednička. Ďakujem pekne. Pani spravodajkyňa, ďakujem za tento návrh. Moja reakcia uh, bude asi taká, že viem si predstaviť, že by som mohla mene na všetkých napísať list zodpovednému ministrovi írskeho predsedníctva, ktorý má v kompetencii túto problematiku a informovať aj EPSCO, pretože to bude na programe e, rokovania Rady EPSCO, že teda očakávame naozaj, že EPSCO uvoľní tento mandát a ak nie, takže budeme musieť e, hlasovať v prvom čítaní, to znamená na júlovej plenárke. E, to znamená, že teraz už sa pustíme do postupu toho, že to dáme na e, júlový výbor programu a samozrejme to stiahneme z programu, ak medzi tým by sa dosiahol mandát na Rade EPSCO 20. júna. Je to návrh priateľný pre poslancov. Koordinátor PP e tu nie je, takže samozrejme to s nimi ešte prekonzultujeme, ale navrhujem, aby sme... Pani Bauer? ako tieňová spravodajkynia, možno by ste sa mohli vyjadriť k tomuto návrhu e, a potom presvedčíte vašich koordinátorov následne. Ja plne súhlasím s návrhom pani Harkin. Zdá sa mi, že za aktuálnych podmienok e, toho veľa spraviť nemôžeme, alebo teda nič viac spraviť nemôžeme to už bude možno iná otázka na júlovej plenárke. Um, možno by to takto stačilo. Ja si myslím, že ústna otázka v tom e, vystupňovaní a práce parlamentu by bola jednou z etáp, ale myslím si najprv, že by to malo ísť na uh, problém, že budeme asi problém dostať to na program júlovej plenárky, pretože už sa v podstate blíži koniec e, mandátu a je problém tam niečo dostať vôbec do programu plenárok. Ale myslím si, že list, ktorý by sme adresovali ministrovi s hrozbou toho, že budeme o tom hlasovať v prvom čítaní, jednoducho je treba si povedať, na niečom sa dohodnúť. Ak pôjdeme za túto myšlienku, že teda napíšeme list ministrovi s hrozbou hlasovania plenárky v júli, mm, až tak veľa nás to nestojí. Hej. Ide len o to dostať to na program. A samozrejme, ak nebude, naj... ak EPSCO nedá mandát, tak potom budeme môcť eh, vlastne uplatniť to, čo, to, čo napíšeme. Spravodajkyňa, tieňoví spravodajcovi a tak ďalej. Pýtam sa vás, či sme ochotní teda ísť do čítania, eh, do hlasovania v prvom čítaní v júli, ak sa nič neudeje na EPSku 20. júna. O, na tom sa musíme, k tomu sa musíme vyjadriť a rozhodnúť. Myslím, že spravodajkyňa je za. Ja súhlasím s týmto názorom. Socialisti súhlasia so zámerom, že by sa to nechalo na plenárku v júli. Ďakujem. No áno, označíme to teda, napíšeme v našom liste, naznačíme, že nielenže že sme otvorení možnosti stiahnutia tejto požiadavky, z júlového hlasovania, ako náhle sa dosiahne dohoda na Rade EPSCO. A že aj s mandátom do prvého čítania sa stále ostávame otvorení v zrýchlenej e, diskusii, aby sme sa dohodli v rámci druhého čítania. Dobre? Takže pôjdeme takto a samozrejme si odkonzultujeme to so spravodajkyňou aj tieňovými spravodajcami pri príprave listu skôr ako ho podpíšem a pošlem. Štvrtá vec, veľmi dobrá správa pre vás. Keďže nebola žiadna požiadavka na interpretáciu zrušená, takže postupujeme úspešne vpred a dúfam, že to tak bude, tomu tak bude aj naďalej. Bod 5 elektronické stretnutie a webstream, môžem povedať, že veci v podstate sú k dispozícii na e-meeting a na webstreamingu. Nájdete všetko, čo sa deje. To znamená, že to nájdete všetko na internete a principiálne eh, raz nastane ten čas, že prestaneme rúbať zbytočne stromy a míňať papier. Čo bol cieľ? Bod 3 navrhujem, aby sme schválili zápisnicu z oktobra, z novembra, ok, zápisnice z oktobra, z novembra decembra. A tým v podstate uzavrieme rok 2012. Ak nie je nič proti, nikto proti, pardon, tak sme to takto schválili. A dostávame sa na bod 4. Tu dám slovo e, nášmu spravodajcovi Oli Christensen o realizácii stratégie Európskej únie pre mládež na roky 2010-2020. V tejto fáze ide o preskúmanie pozmenujúcich návrhov tejto správy ktorá je správa z vlastnej iniciatívy, ktoré bolo predložených 57 pozmenujúcich návrhov a 15 pozmenujúcich návrhov kompromisných bolo vypracovaných. Je to stanovisko ktoré dávame pre výbor pre kultúru a samozrejme aj pre výbor reži a výbor kultúra pán Papa Nikolau z EPP. E Určite si spomínate, že je to otázka, pri ktorej sme žiadali, aby sme boli ako pridružený výbor a výbor, ktorý pripravuje podobnú správu, si to neželal. Dúfam, že to všetko skončí koherentne aj dobre načasované až to bude dobre načasované a dostane sa to spoločne na plenárku. Takže, pán Kristosen, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. A v prvom rade ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom za veľmi rýchle reakcie. Zatiaľ máme teraz 57 pozmeňujúcich návrhov, 50 kompromisných a o tých sa bude hlasovať tento týždeň. Ako tieňoví spravodajcovia vedia, sme pod veľkým časovým tlakom, aby sme vypracovali toto stanovisko pre výbor pre kultúru čím skôr. Žiaľ, toto znamená aj to, že nemali sme dosť času na náležitú kvalitnú debatu o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. A vlastne tie kompromisné návrhy máme k dispozícii bez prekladu, ale aspoň sme sa zhodli na obsahu stanoviska aj cestou spolupráce s tieňovými. Takže výbor pre kultúru dostane od nás naše stanovisko a môžeme byť dosť hrdí na našu prácu. Táto správa má za cieľ vyhodnotiť prvé tri roky stratégie a vytýčiť priority pre ďalšie tri roky, vychádzajúc z tých víziev, ktoré existujú v oblasti mládeže. Po tom, čo sme si prečítali prvý návrh výboru pre kultúru, sme radi, že vlastne e, rozpracovali aj náš návrh, pretože e, predtým tam nebol dostatočne zakopaný aspekt trhu. A podľa nás e, otázky, ktoré sa týkajú trhu a trhu práce, o tom treba hovoriť. Možno je tu ešte niekoľko takých bodov, na ktorých sa nezhodneme a dosť sa napríklad debatovalo o nich, treba e, otázka učňovských e, teda otázka učňov a otázka e, stáží. Myslím, že sa nám podarilo dospieť ku kompromisu v tom zmysle, že sa nájde dostatočná kompenzácia bez ohľadu na časový rámec. Dôležité je, aby E, to bolo vyvážené. Keď sa pozrieme na prvý cyklus a potom, keď sa pozrieme dopredu na ten ďalší cyklus stratégie pre mládež, táto stratégia, niekto povie, mohla byť aj intenzívnejšia v tom prvom cykle a preto sa pokúsime ju zintenzívniť v tom druhom cykle. Otázky. Zamestnanie a sociálne aspekty, to bude treba zvýrazniť je teda dôležité zamerať sa na tieto veci. Očakávame, že výbor pre kultúru zohľadní naše stanovisko a zapracuje naše podnety do svojej správy, aby sme mali naozaj potom kvalitnú stratégiu pre mládež. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostáva Veronika Lope Fontanie a potom Danuta Jaslovická v prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi <clears throat> za vykonanú prácu, aj v jeho stanovisko, aj v kompromisoch. Naozaj, nebolo to veľmi ťažké, aby sme sa zhodli a myslím, že mm, zamestnanosť e, prispeje k správe e, o kultúre. E, teda výbor e, zamestnanosti prispeje k správe z výboru kultúry. Ďalšia vec je, že či mladí majú mať zaručené platy alebo nie. Myslím si, že je nevyhnutné, aby mladí dostali istú náhradu za vykonanú prácu. Ale tiež je problém, ktorý treba zvážiť a to, že dôležité je, aby títo mladí mohli e, mať e, pracovnú zmluvu e, a hlavne niektoré malé podniky majú problémy im platiť pár mesiacov platy, hlavne keď ide o minimálne platy, takže preto bol dobrý príspevok spravodajcu, aby sme hovorili o primeranej náhrade. Bez pochyby, keď mladí pracujú, musia dostať plat alebo náhradu, ale nemôžeme zabraniť tomu, aby mohli byť uční e, pri určitom stanovenom plate. Ja si myslím, že okrem tohoto, o čom sa diskutovalo, vďaka tomu, že sme všetci sa zhodli, sme dospeli k dohode o ostatných pozmeňujúcich návrhoch a chceme opakovane zablazovať spravodajcovi, ktorý vypracoval dobrú správu a e, vypočul si všetky hm, požiadavky na zmeny, ktoré sme my tieňoví spravodajci predložili. Ďakujem, Danuta Jasloviecka a potom Nadia Hirš. Ďakujem, Pani Przewodnicząca. Ja chciałam pogratulować sprawozdawcom e, bardzo dobrze. Ďakujem. Ja by som chcela poďakovať pánovi spravodajcovi za vynikajúci text. Chcel by som poďakovať, chcel by som poďakovať za to, že ste prijali moje pozmeňujúce návrhy a pozmeňujúce aj pani Skšilovieckej. Naše pozmeňujúce návrhy sa týkajú pre všetkým kvality stáži pre mladých ľudí, ktorí začínajú profesionálnu kariéru. Je kvalita stáže veľmi dôležitá. Je to vlastne prvý kontakt so svetom práce pre týchto ľudí. Takisto som veľmi rada, že bod e, vode 6 sa zdôrazňuje význam iniciatív pre zvýšenie pracovných príležitostí, pracovných miest a bola by som rada, aby sme toto vnímali ako investíciu, nie ako výdavok. Som presvedčená o tom, že takéto investície sociálneho charakteru sú veľmi dôležité a zároveň by som chcela zdôrazniť aj obsah e, bodu 2. Hovorí sa tu o nákladoch nekonania nečinnosti. Ten, túto vec je potrebné zdôrazniť. Veľmi často absencia, nečinnosť, pasivita nás stoja strašne veľa, ale hovoríme o tom len veľmi zriedka kedy. Takže ešte raz blahoželám pánovi spravodajcovi a ďakujem. Ďakujem pekne. Nadia Hirš a potom Bela Rabatu. Ďakujem, pani predsednička. Najprv chcem sa srdečne poďakovať spravodajcovi. Myslím, že sme tu týmito kompromismi mohli vypracovať dobré stanovisko, ktoré, ako ste povedali, ešte veľmi dobre doplní aj e, tú správu e, v výbore pre kultúru, pretože téma zamestnanosti je ústredná téma pre mladých ľudí v Európe a k tomu ešte tento aspekt e, sa musí v riadnom rozsahu tu zachovať. E, všetky tie kompresné návrhy sme e, mohli podporiť a aj tu ďakujem za ústretovosť a je dobré, že predovšetkým tie témy predčasného opustenia škôl sa opäť zdôraznili, pretože predčasný odchod ze školy je téma, ktorá sa musí oveľa presnejšie a dôslednejšie preberať a potlačať, e, pretože aj e, to súvisí s nezamestnanosťou mladých. Téma praxe, e, tu sme našli dobrý kompromis, aby sme e, mohli všetky ďalšie možnosti ďalej nechať otvorené, aby mladí mali možnosť kvalitatívne e, hodnotné praxe absolvovať, aby sa z toho niečo aj naučili a nie len varili kávu a kopírovali to nie je účelom tejto veci a ja si myslím, že preto ten kompromis je dobrý a treba zvorazniť, že prax má e, im priniesť e, skúsenosti a poučenie. Ďakujem za spoluprácu a teším sa na hlasovanie. Um, merci. Ďakujem pekne. Malika Benahabatu a Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj my sme včera vo výbore KULT e, diskutovali na túto tému a dopracovali sme sa k spoločnému stanovisku. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za stanovisko. Spolupracovali sme na ňom spolu a globálne ho môžeme podporiť. E, vítam pre všetkým význam, ktorý sa tu pripisuje kvalite práce, práve na prácu a právo na dôstojný príjem. E, Kolega predo, kolegyňa predo mnou hovorila o dôležitosti stáže, ktorá e, by mal byť vzdelávac, vzdelávací charakter, ale ciele stáže sú veľmi dôležité, ako aj kvalita stáže je veľmi dôležitá. Čo sa týka kompromisného návrhu 2, e, my hlasujeme za, ale chceli, nechceme, aby e, sme boli spájani s týmto podpisom, pretože práve tam, kde sa spomína, že budú 3 milióny voľných pracovných príležitostí. My, nám, u nás to vyvoláva otázky, pretože momentálne sa veci vo svete menia a je to problematická téma, takže hlasujeme za, ale nechceme, aby sa o tom vedelo. E, je nám ľúto, že sa nám nepodarilo presvedčiť našich kolegov o význame e, toho, aby sa tam spomenulo to, že príjem musí byť v súlade s legislat- národnou legislatívou minimálnej mzde a o dojednaných zdách e, v kolektívnom vyjednávaní. E, pre, to musí to byť v súlade teda s dohovormi aj s legislatívou a preto kompromis L je nám ľúto, že sa nám to nepodarilo. Včera bolo stretnutie dvoch ministrov práce francúzského a nemeckého. A mali veľmi zaujímavú myšlenku podľa ma e, robiť Erasmus, profesionálne vzdelávanie. To znamená dať možnosť všetkým mladým ľudím, e, ktorí sa vzdelávajú, aby v rámci Erasmu mohli získať prax v iných podnikoch, teda v podnikoch v iných krajinách ako v krajinách Eh, ich pôvodu. Erasmus, profesionál, odborná príprava, aby tieto stáže sa mali realizovať teda v iných krajinách, ale ide o to, aby sa v rámci eurozóny využili takéto možnosti. A myslím si, že táto otázka je dôležitá. Je dôležitá zapojiť mladých a myslím si a dúfam, že v tejto otázke sa posunieme vpred. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, Evelyn Regner a potom eh, neviem, či komisia chce vystúpiť a dostane slovo ešte aj spravodajkyňa. Nie, komisia nie. Dohodli ste sa dobre. Takže keď nie, tak nie. Nech sa páči veľa bolo povedané a preto sa chcem um, krátkosti vedriť, že e, sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pokusili zohľadniť všetko, čo bolo naozaj uh, dôležité. Je to osobne dôležité hlavne pri stratégii o mládeži, aby členské štáty robili viac e, pri presadzovaní uh, tejto stratégie, aby to um, brali vážne a um, mali by sa um, pokúsiť toto presadzovať medzi podnikmi a to musím zvorazniť, aby um, naozaj sme zabezpečili zamestnanosť mladých. Je dôležité, aby tu um, bol a aktívna a, um, rozsiahla politika um, trhu práce, ktorá bude um, predvídať hlavne osobitné opatrenia pre mladých a tieto sú uh, v tejto správe zdôraznené. Nie? To je jediná um, iniciatíva, myslím si, že sa ťahne ako červená niť vo všetkých našich uh, iniciatívach a preto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí to takto zohľadnili. Bien. Uh, ono en Dobre, takže ešte vraciam slovo spravodajte spravodajcom. Ďakujem veľmi pekne za slovo a ďakujem za všetky vaše pripomienky. Väčšina z nich bola pozitívna. A zdá by som sa trochu zameral na otázky stáži, či sa platí za ne alebo nie. Nikto nevraví, že by sa nemalo platiť počas stáži, ale ide o to, aby tá náhrada bola náležitá. Keď budeme rokovať o ďalších e, pozmeňujúcich návrhoch, môžeme sa dopracovať k nejakému kompromisu. Určite to nebude taký kompromis, kde každý dostane to, čo úplne by ideálne chcel, ale niekde na polceste sa stretneme. Čiže tam ide o náležitú náhradu alebo primeranú náhradu proste um, možno ľudia, ktorí nevedia prijať kompromisy, prídu s nejakým lepším znením. Ale samozrejme, chceli by sme nájsť priechodné riešenie. A okrem toho musíme tu rešpektovať aj vnútroštátne prístupy k riešeniu tejto otázky, napríklad či tam nejaká kolektívna dohoda alebo či je k dispozícii legislatíva v jednotlivých členských štátoch. Takže Takáto je situácia s viacerými správami, pretože nakoniec e, členské štáty sami rozhodujú o výške mzdy. Čiže či to bude minimálna mzda, alebo či tam bude nejaká kolektívna dohoda v platnosti, alebo legislatíva. Ale v každom prípade ďakujem vám za vaše pripomienky a dúfam, že úspešne o tomto budeme zajtra hlasovať a že Výbor pre kultúru zohľadní naše stanovisko. Ďakujem pekne, kolegovia. Takže hlasovať o tom budeme zajtra a potom výbor kult bude 18. a 19. E, júna o tom hlasovať a na júlovú plenárku sa to dostane celé. Poďme na bod 5. Tu sa jedná o návrh uznesenia <clears throat> na základe iniciatívy komisie smerom k sociál- sociálnym investíciám, vrátanie otázky Európskeho sociálneho fondu, smerom sociálnym investíciám preraz a súdržnosť vykonovania Európskeho sociálneho fondu. E, je tu tzv. E, pakt sociálnych investícií alebo balík týkajúci sa sociálnych investícií. Je tu množstvo pozmenujúcich návrhov. Pripravili sme aj 13 kompromisných pozmenujúcich návrhov, ktoré by som vám teraz chcela predstaviť. Takže prvý pozmenujúci návrh umožňuje naznačiť potenciálny kontracyklický charakter sociálnych investícií a produktívny charakter produktívneho využívania alebo vyplácania nákladov. To, o tom hovorila aj pani Jasloviecka v predchádzajúcom bode. Druhý kompromisný návrh. Tu opätovne zavádzame návrh ktorý súvisí s Európskym sociálnym fondom, to znamená návrat do zamestnania ľudí, ktorí sú momentálne mimo trhu práce a myslím si, že to je dôležitý bod. E, potom je tu pozmenujúci návrh ktorý momentálne PP žiaľ nepodporujú, pretože um, medzi e, sociálnou štátnou správou a službami my si myslíme, že pre osoby oprávnené, o tom hovoril pán, pán Becker, sme zakomponovali túto otázku na jeho žiadosť. To znamená, že tieto služby by mali byť v dispozícii, mali by byť dostupné. My sme tu vytvorili pomerne klasický zoznam, ktorý bol v tom pôvodnom návrhu, ale doplnili sme tam aj otázku bývania, čo je v súlade so správou kolegu Karima Deli, eh, o ktorom sa hlasovalo tomto návrhu a kde sa hovorí o sociálnom bývaní. A nám to pripadá ako niečo, čo už existuje, to pojem, ktorý existuje v mnohých členských štátoch, vo všetkých členských štátoch by som povedala. A navyše dnes je, sa na to stále upozorňuje, keď sa hovorí o Európskom sociálnom, o, Fed, o, o Fonde na rozvoj vidieka. <clears throat> Takže je smutné, že nemáme podporu EPP k tomuto bodu, k slovu housing, bývanie. Ale dúfame, že kým dojde k hlasovaniu, ešte sa situácia zmení. Čo sa týka e, sociálnych cien, sociálnych noriem, pán Debaker hovoril o mikroúveroch, e, že tie by sa tu nemali spomínať, pretože mikroúvery už zo svojej definície, ak môžem použiť toto to slovo, sú akoby šité na mieru pre sociálne účely, čiže nemusíme ich tu uvádzať. Práve naopak, na druhej strane, aj vzhľadom na určitú vnútroštátnu situáciu, otázka úverov by tam mala byť spomenutá. Takže kompromis E. Tu sme hovorili o otázke kvality zamestnania, dopadu na, alebo dopad e, opatrení, úsporných opatrení na to, aby sme nestratili zo zreteľa túto veľmi dôležitú otázku. Kompromis F, to je mimoriadná pozornosť, ktorú by sme mali venovať v duchu správy, ktorú má v kompetencii Jean Albert. A mali by sme venovať pre všetkým o, mali by sme sa venovať otázke zraniteľných skupín. Kompromisný návrh G. Namiesto dlhého zoznamu potenciálnych sektorov, kde vzniká, budú vznikať pracovné príležitosti, vieme, že ich je veľa, tak sme sa tu pokúsili to skrátiť tým, že sme spomenuli Horizon 2020, aby sme nezabudli na nič, tak tu spomíname ten zoznam len tak ilustratívne. Kompromisný návrh H ten sa týka sociálneho podnikania a toho, ako sociálne pod, alebo podnikateľi a podniky, ktoré pôsobia v oblasti sociálnej, by mali byť považované za riadne hospodárske subjekty, ktoré prispievajú významnou mierou k blahu, ktoré potom môže byť redistribuované. Pozmenujúci návrh I tu sme narazili na starú debatu, ak to už tak môžem povedať, o sociálnej a ekologickej zodpovednosti. Tu sa, sa nám nepodarilo dohodnúť sa na tom, že by to bolo povinné. Takže sme uh, nemohli prevzať návrh uh, socialistov. Uh, nie je to v tomto kompromise, pretože liberáli a EPP boli proti ku kompromisu je, tu takisto opakujeme tie obavy, o ktoré zazneli v diskusii v Európskom sociálnom fonde, obavy o valorizácii získaných skúseností, ocenení tých skúseností a hovoríme tam o tzv. informal career. E, kompromis K ešte stále ide o otázky rozpočtovej disciplíny a tu sme uviedli to, čo by mohla byť akási štruktúralná reforma e, s obrannou, ochrannou sociálnych investícií. Čiže ide o to, aby tá štruktúralná reforma slúžila posilneniu udržateľnosti sociálneho rozmeru Európskej únie v dlhodobom horizonte. Pozmenujúci návrh L sa týka opätovného potvrdenia významu tzv. záruk pre mladých. Hovorí sa o tom, že by to mal byť SWIFT, to znamená rýchle zavedenie. E, dostalo sa to do toho pôvodného textu a E, samozrejme, keďže sa tu odvolávame na minimálnu mzdu, tak e, sme tam opätovne vložili slovičko, ktoré svedčí o tom, že hovoríme o minimálnej mzde na národnej úrovni, pretože to zodpovedá tomu kompromisu, ku ktorému sme sa dopracovali Eh, počas rokovaní. A na záver pozmenujúci návrh M. A tu ďakujem tým, ktorí umožnili opraviť pôvodnú verziu. Ide tu o prevzatie toho návrhu, ktoré sme už vypracovali a schválili medzi sebou, teda medzi nami v stanovisku k správe pani Tyson o hospodárskej menovej únii, ktorej cieľom je v podstate dať akúsi žltú kartu, ktorú majú členské štáty, keď hovoria o subsidiarite. To znamená nielen, že môžu zabrániť schváleniu e, pripravenej legislatívy, ale že to môžu využiť ako pozitívny nástroj. To znamená, národné parlamenty môžu žiadať, aby Európska únia vypracovala legislatívu v nejakej oblasti, tam, kde národné parlamenty to považujú za užitočné. A teda e, tým pádom vyžiadať reformu zmluvy, tak aby to bol právny rámec prispôsobený aj v súvislosti s e, pasarelou, ktorá umožňuje ak, e, robiť mnoho vecí, ak je politická vôľa. Takže ďakujem aj tieňovým e, spravodajcom, s ktorými sme spolupracovali. Chcel by som sa poďakovať skupine zelených, ktorí akceptovali stiahnuť pozmenujúci návrh o ukazovateľoch pri ktorých takisto liberáli aj e PP nechceli spomínať tieto indikátory. Mm, myslím si, že to je línia hlavne keď sme čítali správu kolegu Kazu, tak sa nám podarilo posunúť sa ďalej, keď sme poz- robili pozmeňovacie návrhy k 6 balíčku. A je to v centre diskusí E, Európskej rady v júni. Bude to v centre diskusí, pretože na tejto rade sa bude hovoriť o sociálnych aspektoch e, hospodárskej menovej únie. A teda mm, namiesto toho, aby sme negatívne hlasovali na túto otázku, asi bolo vhodnejšie. Uznávam, že teda ak zelení súhlasili stiahnuť tento pozmenujúci návrh, ak si to dobre pamätám. Pamätám, tak to bol pozmeňujúci návrh 131, takže pán V podstate sme spokojní s týmto mechanizmom, ktorý sa navrhuje a v podstate sme schopní prijať aj tie kompromisy. Sú tu ale dva body, s ktorými máme problémy. Nechcem povedať, že naše stanovisko je úplne konečné. Ešte dnes popoludne budeme mať pripravené zasadnutia a pohovoríme o tom. Čiže o aký problém ide? Teda čo nám spôsobuje problém? Jednak je to kompromis C, kde máme problémy e, s podmienkou bývania. Myslíme si, že celkovo na európskej úrovni toto ešte dnes takto vysloviť nevieme a máme aj problémy s druhou časťou kompromisu, kde sa hovorí o otázkach nediskriminácie vo vzťahu k osobám, ktoré prichádzajú z tretích krajín. Vlastne aj predtým sme preferovali princípy, ktoré platia v Európskej únii a aj v súvislosti s prístupom na pracovný trh. Nemali by sme vytvoriť také podmienky a takú situáciu, kde osoby prichádzajúce z tretej krajiny by mali výhodu a prednosť pred občanmi Európskej únie. Čiže takomto znení to nevieme podporiť. Ďalej pozmeňujúci návrh 49 pána Filipa Vakera. Myslím, že sa to troška upravilo cestou ústneho pozmeňujúceho návrhu a my sami, podobne ako aj ostatní, sa vedeme tejto filozofické otázke, či najprv mm, riešiť tie finančné veci, že áno, toto treba najprv dať do poriadku a preto treba šetriť preto treba škrtať. Hoci na druhej strane je tu aspekt toho, že by sme mohli naštartovať e, rast ekonomiky, aby sa rozbehol nejaký nárast a aktivity v ekonomickej sfére a aby sa viacej aj prostriedkov vynakladalo. Čiže je tu možnosť teda týchto dvoch ciest. A podľa nášho názoru aj súkromnú sféru by bolo lepšie zaangažovať do oblasti investícií. A na druhej strane nám nie je celkom jasný text, aké sú tu vlastne tie aspekty, ktoré to podopierajú. Napríklad Social Investment Bond sa tu použilo Social Impact Bond a nakoniec existuje k tomu aj definícia, o tom sa môžeme zamyslieť. Máme ale negatívne skúsenosti s konštrukciami PPP, čiže verejno-súkromné partnerstva. Tam boli podozrenia z korupcie, aj politicky motivované zákazky a tak ďalej. Majú ste s tým skúsenosti aj viacerí ďalší, aj keď iste existujú aj pozitívne prvky v tomto obsiahnuté v tom PPP, ale z toho, ako je to tu formulované, nie je to jasné. A Social Investment Passport napríklad, v podstate máme ten istý problém ako s mikrofinancovaním. Microfinance je problém, ktorý, alebo je to otázka, ktorú každá politická frakcia podporovala najprv a ukazuje sa, že to veľmi nefunguje. A pritom každý to má rád. Čiže je tu otázka, či nie je chyba tam, že Ehm, vlastne taká konštrukcia, ktorá na vnútroštátnej úrovni funguje výborne a keď to skúšame na celoeurópskej, tak vlastne je to dosť ťažké práve kvôli tým mechanizmom, ktoré sú tu v platnosti. Čiže či ho už hovoríme social impact bond alebo social investment bond alebo o PPP, či teda hovoríme o tom, či máme podoprieť to, čo sa osvedčilo vnútroštátne. A bolo by dobre nájsť celoevropské riešenie, ale žiaľ teda väčšina skúseností v tomto smere je negatívna. Čiže aj my ešte o tomto budeme musieť podebatovať v priebehu dňa, ale zatiaľ tu ešte nie sme celkom pripravení. C nevieme podporiť v 49 a potom máme ešte potrebu objasniť niektoré aspekty, aby sme to dokázali podporiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Oj, hovoríte o mikroúveroch, microcredits a o tých e, mechanizmoch, ktoré by mali byť vyvážené na európskej úrovni. Nie som si istá, či tomu rozumiem. Nepovedal som, že je tu nerovnováha, povedal som, že jasné, že kým každý to podopie, pod, podporuje, každý politik, aj rada, aj komisia, všetko podporujú, aj tak to nefunguje takým spôsobom, ako by to malo. Čiže by sme aj my mali hľadať riešenie. Prečo je to tak? Keď to raz každý podporuje, prečo to teda nie je úspešné? A možno problém spočíva v tom, že to, čo dokáže byť úspešné na úrovni vnútroštátnej alebo národnej, u nás napríklad tiež už 10 ročia fungujú takéto mechanizmy, prečo to ale teda nefunguje na celoeurópskej úrovni? keď e, hovoríme o nejakých e, takýchto e, sociálnych dlhopisoch a podobne, tak, alebo investíciách, tak treba zvážiť, čo bude fungovať dobre na európskej úrovni a čo zase by bolo lepšie podporovať na úrovni vnútroštátnej. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pani predsednička. V prvom rade ďakujem za výbornú spoluprácu, e, ktoré došlo v rámci e, práce na tomto materiáli. Za našu skupinu môžem povedať nasledovné. Myslím, že môžeme podporiť e, kompromisy v tom znení, ako sa teraz prezentovali, ale máme niekoľko pripomienok. Samozrejme, viete už toto a iné skupiny to vedia, že pre nás rámcová legislatíva o sociálnych službách všeobecného záujmu je oblasť, e, ktorú nepodporujeme a naša skupina to nepodporí. A jeden, jedno z jeden z pozmeňujúcich návrhov zelených hovorí o E, sociálnych ukazovateľoch, že toto sa vlastne stiahlo, čiže ďalšie odkazy na tieto e, zásady nevieme podporiť a potom tu budú ešte ďalšie kompromisy, ktoré sa asi stiahnu a to je vlastne moja otázka, či kto nastane. Konkrétne, keď sa hovorilo o jednom z mojich pozmeňujúcich návrhov, číslo 49 napríklad teda, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si objasnili, aby sme vlastne vyzvali členské štáty, aby viac využívali inovatívne finančné nástroje a napríklad PPP e, alebo aj mikrofinancovanie. A mali sme príklady úspechu, ale aj neúspechu. A Mali by sme práve hovoriť o tých pozitívnych skúsenostiach e, s používaním týchto nástrojov a že tu naozaj je príležitosť pre použitie týchto nástrojov. Konkrétnejšie, pôvodne tento pozmeňujúci návrh sa týkal tých social investment bonds, preto sme to nahrdili social, social impact bond, Myslím, že tam je to aj jasne zadefinované. A potom je tu Social Investment Passport. A myslím, že tento pojem by už mal byť v praxi zaužívaný do konca roka a myslím, že už sa začal používať tento typ pasu. Ešte niekoľko poznámok ku mojim pozmeňujúcim návrhom 57 až 59. Zdá sa mi troška zvláštne, že vlastne spravodajca poukázal na to, že nie, naklonení týmto trom pozmeňujúcim návrhom. 57. E, napríklad hovorí o tej skutočnosti, že aj politika sociálnych investícií by mala byť vlastne udržateľná a Hovorí sa tu ale, že nie je možné zachovať adekvátny sociálny systém, keď tam nebude dostatočná ekonomická báza, ktorá to podporí. To isté platí pre 58. Myslím, že to tiež súvisí s poučeniami z krízy, že štáty nemôžu vydávať viac, ale majú vydávať efektívnejšie, lepšie tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii aby sa použili prostriedky tam, kde naozaj tie prírodnosti budú najlepšie. Ďalej, pozmeňujúci návrh 59, ide tu o presné zacielenie investícií a treba ich aj monitorovať potom, ako sa využívajú. Čiže tu nehovoríme len o tom, že by sme prosili o viac prostriedkov, ale ide aj o to, aby sa zohľadnilo, že to má byť udržateľné a má to byť na dlhodobú podporu vývoja v budúcnosti. Toľko stanovisko za našu politickú skupinu, ale ďakujem ešte raz za spoluprácu a vieme podporiť teda väčšinu kompromisných návrhov, ktoré boli predložené. Ďakujem. a potom Malika Benarátu. Ďakujem za slovo. Naša skupina podporí tieto kompromisy, pretože je nám jasné, že je to krok vpred a je to nástroj sociálnych investícií a pokiaľ ide o náklady, ktoré sa využívajú na ochranu a je to cesta von z toho negatívneho cyklu, v ktorom sa nachádzame. Aj keď my nie sme nejak e, zúčastnení na týchto kompromisoch priamo, naše pozmeňujúce návrhy neboli rešpektované, ale aj tak tieto vieme podporiť tie kompromisy. Ani pe... Je nám jasné, ako to funguje v parlamente, ale aká je tu matematika. Ehm, je tu jeden moment, pani predsednička, kde naša skupina, na rozdiel od toho, čo sa deje v rade a v komisii, teraz keď sme svedkami prehlbovania krízy, tak sa zvýrazňuje aj vnímanie tej krízy zo strany komisie a rady. Je jasné, že niektoré náklady, napríklad e, náklady na vzdelávanie, ale náklady na sociálnu e, činnosť, to by sa malo vyňať z kritérií, ktoré sa využívajú pre výpočty deficitu. Takže tu v tomto výbore e, troška s obavou hľadíme na to, že namiesto toho, aby sme e, sa ubrali vpred, tak vlastne ako by sme išli späť. Áno, máme pred sebou dobré kompromisy a podľa nás je dôležité stanoviť jasné kritérium, e, ktoré by sa netýkalo len ekonomických aspektov. Ide o ochranu pracovných príležitostí miliónov ľudí, ktorí nie sú, povedzme, priamo aktívni na pracovnom trhu, buď pretože sú chorí, alebo pre iné nejaké dôvody. A nám sa zdá, že treba vytvoriť objekt, nejaké ciele, ktoré by boli povinné, ako targets, doslova. Dosiaľ sa tak nestalo Čiže mali by tu byť aj sociálne ukazovatele. A na začiatok júna sa ho komisia oznámila, že príde s určitým oznámením, kde budú vymedzené niektoré tieto aspekty. Vlastne už v decembri minulého roku sa hovorilo o tom, že nejaké takéto indikátory budú k dispozícii Takže neviem, keď e, liberáli a e, ľudovci odmietli takéto podnety, ktoré už socialisti vyslovili. Máme veľký záujem o sociálnu Európu. Opakujem, s týmito kompromismi nemáme problém, aj keď tam nenachádzame e, niečo, čo by odrážalo aj náš prístup k tejto filozofii riešenia súčasných problémov. Ďakujem. Malika. Malika Benarabatu a neviem, či sa ešte niekto hlási do diskusie následne. Ak nie, komisia, vy chcete vystúpiť? Nie, ani komisia, komisia. Takže Malika Benarabatu, ďakujem pekne, pani predsednička. Podobne ako kolegovia, ja podporujem tieto kompromisy, ktoré sú dôležité. Takisto by som chcela e, poďakovať spravodajcovi za správu, ktorý naozaj našiel správnu rovnováhu v e, jednotlivých návrhoch. A chcela by som zdôrazniť to, že za zelených pre nás je dôležité aby sme akceptovali to, že stiahneme indikátory z kompromisu. Naozaj sme spravili obrovský krok. spravili sme to preto, že je to zásadná vec a chceli sme, aby všetky skupiny mohli podporiť toto uznesenie a dúfam, že ostatné skupiny takisto spravia patričné úsilie v smere podporiť ostatné e, skupiny. Chcela by som sa vyjadriť k niektorým veciam k tomu, čo povedal pán Ori o pozmenujúcom návrhu C. V tomto pozmenujúcom návrhu E, hovoríme o boji proti diskriminácii voči občanov tretich štátov. Tu nejde o boj za. Pán Ori povedal, že pre ňoho by to bola preferencia, aby sme bojovali za občanov členských štátov. Niečo, niečo hrozné. Národná preferencia pred národnou, európskou preferenciou, o tom nehovoríme. Tu hovoríme o boji proti diskriminácii, ktorá existuje a je veľká. A uh, na tom trvám. Následne je tu viacero vecí, ktoré sú pre nás dôležité. Tento sociálny balík by mal zohrávať kontracyklickú úlohu. Sme v oblasti politiky um, úsporných opatrení a práve tento balík by mal bojovať proti negatívnym dôsledkom aktuálnej politiky úsporných opatrení. Nechceme, aby to bolo povinné, čo sa týka sociálnej zodpovednosti, ale k tomu sa už nebudem vrácať. Globálne sa dá povedať, že tieto kompromisy nám vyhovujú. Chcela by som len upresniť, pani spravodajkyňa, to slovičko SWIFT, ktoré sme vložili e, ako e, v pozmeňujúcom návrhu L, rýchly, rýchle zavedenie. E, išlo o to, že ak tam dávame rýchle zavedenie SWIFT Introduction, ide o to, aby to bolo efektívne flexibilné a teda rýchle. To všetko chceme vyjadriť tým slovom SWIFT. Ďakujem za odvedenú prácu, za spoločnú odvedenú prácu. Dobre, takže ďakujem všetkým za ich príspevky a vystúpenia. Je veľmi dôležité, aby sme pred hlasovaním zajtrajším si mohli vymeniť názor na toto oznámenie komisie a potom, aby aj na pred Mm, to sa dostalo na plenárku ešte pred júnovou Európskou radou, pretože naozaj je to dôležitá vec a nemôžeme tú diskusiu predlžovať. Otázky sociálne cítime, vnímame. Žiaľ, eh, aj vo svetle krízy a globalizácie čo sa týka sociálneho bývania, ak chcete, aby sme upresnili, že sa jedná o sociálne bývanie, s tým nemáme problém, ale potom si musíme zadefinovať e, sociálne ceny, tarify a potom, keď hovoríme o bývaní, tak jasne hovoríme o sociálnom bývaní, keď je to v jednej vete. A následne táto otázka, už to bolo v správe Karima Deli, a mnohé členské štáty Holandsko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko. Tam sociálne bývanie má špecifické zvýhodnené ceny, tarify, ktoré je potrebné zachovať. A ja teda trvám na tom, aby sme tu zachovali to slovo housing, bývanie e, v kompromise. Je mi ľúto, ak to nemôžete podporiť. Ja dúfam, že budem mať dostatočne silnú podporu kolegov preto, aby toto slovo housing, bývanie, mohlo v kompromise C ostať. Pozmenujúci návrh 49 eh, kolegu Beckera. Eh, chcela som ho vlastne vyhovieť mu. Áno, súhlasím s určitou kritikou. Hovoríme o partnerstvách verejno-súkromných. Eh, tú bilanciu, ktorú by sme mohli spraviť o, doteraz o týchto partnerstvách, s tou súhlasím, avšak z realita ma nutí konštatovať, že v niektorých členských štátoch e, práve cez súkromné verejné partnerstva sa napríklad e, financuje sociálne bývanie alebo sa môžu realizovať iné sociálne investície. Takže tu jednoducho ide len z konštatá- o konštatácie faktov, o nástroch, ktoré existujú, nástroch financovania, spomedzi ktorých samozrejme súkromno-verejné partnerstvo na svoje miesto. Čo sa týka mikrofinancovania, dovolte mi nesúhlasiť s vašou analýzou. Ja si myslím, že európsky rozmer mikrofinancií e, pani E, kancelárka Merkelová chcela v podstate tie svoje skúsenosti e, uplatniť, rozšíriť na iné krajiny. I sú to veci, ktoré je potrebné ešte vylepšiť. Ja nevidím dôvod, prečo by sme mali vypustiť túto odvolávku. V duchu kompromisu s Filip de Bakerom e, používame presné termíny, ktoré používa Európska komisia vo svojom oznámení, čiže je to Social Impact Bonds a Social Investment Passport. E, Takže ja tu navrhujem, aby sme ostali pri tejto terminológii a dúfam, že pán Filip de Baker vás presvedčí, aby ste podporili tento pozmenujúci návrh vrátane tých pozmenujúcich návrhov ústnych, e, ktoré sme vyrokovali. Filip de Baker, ste proti? akéhosi kontextu sociálnych služieb alebo rámca sociálnych služieb. Diskusia bola dobrá, ale to nám asi dúfam nezabraní v tom, aby sme to mohli spomenúť, pretože aj vrátanie počas sociálnej krízy v mnohých členských štátoch prístup e, k týmto verejným službám je zásadný a ak to nebudeme riešiť na európskej úrovni, tak sa e, v podstate obmedzíme len na to, čo existuje na národnej úrovni, ak vôbec tam ešte tie služby sociálne existujú. Čo sa týka ukazovateľov, vidíte, aký to má dopad na pozmenujúci návrh 138, ale ja si myslím, že je škoda, že nie ste presvedčení o význame týchto ukazovateľov a ich relevantnosti a pritom, e, keď sme hlasovali o stanovisku Kazar a e, Bereš o 6 balíku, a to je bod, pri ktorom sme, sme pokročili ďalej. Od samého začiatku sme tvrdili, že makroekonomické ukazovatele sú v Macroeconomic Imbalance Procedure že by mali byť vyvážené sociálnymi ukazovateľmi, to sme tvrdili od začiatku, a teraz dnes, keď diskutujeme medzi sebou a e, keď e, pán Barroso a pán Van Rompuy si uvedomujú, že to je dôležitá vec, že, že sociálne otázky a nerovnováha sociálna rovnako závažná ako hospodárska nerovnováha a e, že predstavitelia štátov a vlád E, si uvedomili, že potrebné rýchlo mobilizovať sily a konať e, vzhľadom na vysokú nezamestnanosť mladých. E, je mi ľúto, že sa nevieme posunúť ďalej v tomto bode. Aj, navyš, aj preto, že keď nič nespravíme, prepačte, že už som použila tento argument, ale musím ho zopakovať. Argument taký, že poviem, že Európska únia nemá kompetenciu v sociálnych otázkach. Čo robí teda trojka v rámci demokratického mandátu vo všetkých krajinách, kde vystupuje vo všetkých krajinách, ktoré prebiehajú štruktúračným programom. Jednoducho sa tam znižujú mzdy a dôchodky a to takým spôsobom, že centrálne banky tvrdia, že je tu riziko e, stability cien vzhľadom na vývoj miest. Ak my neupozorníme na túto otázku sociálnych indikátorov, všetci budú hovoriť o sociálnych indikátoroch okrem nás Takže áno, máte vaše obavy, beriem, ale uh, ne, nepáči sa mi to. Uh, je potrebné ešte presvedčiť uh, vašich kolegov Čabári, ale vy to spravíte oveľa lepšie ako ja. Čo sa týka pozmenujúcich návrhov, uh, 50 6, 7, 8, 56. Máte pravdu, tu navrhujem zdržať sa, pretože áno, keď sa hovorí o udržateľnom durable, to sa dá vysvetľovať rôznym spôsobom, ale v podstate myslím si, že e, to môžeme akceptovať e, rovnako ako pozmenujúce návrhy 58 a 59. Vidíte, že ten duch kompromisu tu vládne. Dúfam, že si ty nepohnevám iné frakcie vrátanie svojej vlastnej. Sarka Sarkas ohľadom otázky sociálnej ochrany. A súhlasím s tým, čo ste povedali, Malika Benarabatu. Ďakujem, že ste upresnili to, čo myslíte pod slovočkom SWIFT. Myslím, že táto interpretácia je dobrá, je to užitočný prínos. Ďakujem aj za to, že ste pripomenuli kontracyklickú úlohu e, sociálnych výdavkov. E, Eh, ale ako ste povedali, eh, so súhlasom iných skupín sa nám podarilo zakomponovať váš návrh do tohto kompromisu. Takže budeme hlasovať o všetkých pozmenujúcich návrhoch, ústnych, kompromisných. Zajtra eh, ešte zo pár zmien sa spraví do zajtra, ale dúfam, že nám to umožní dostať sa v júni vyslať koherentnú správu a silnú správu, ktorá bude dostatočne ambiciozná, tak ambiciozná, ako očakávame od Európskej rady v júni. Takže končíme tento bod programu a vzhľadom na preorganizovaný program, ktorý som oznámila na začiatku, teraz... Pardon, pán Jury. Rovnež to uzavrieme, jednu vec dovolte povedať. Je mi jasné, čo hovorí pani predsedajúca ohľadne bývania, ale táto formulácia pre mňa znamená to, že tam e, zmestí aj garantovanie bývania celkovo. A s tým by som nemal problém a viem, že značná časť krajín to nie je schopná zabezpečiť. Čiže ja by som skôr bol za to, aby sa hovorilo o podpore nájomného. Predpokladám, že vo viacerých krajinách vlastne existuje nejaký takýto nástroj. Vo všeobecnosti, keď hovoríme o bývaní, to je príliš široký pojem pre nás. V tomto zmysle to nedokážeme podporiť, ale určite o tom ešte budeme debatovať, len máme problém s tým, že to je príliš široký záber toho, ako je to poňaté. Áno, môžeme to dodiskutovať bilaterálne, ale vyzýva členské štáty, aby kvalita sociálnych služieb pre osprávnené osoby, vrátanie ich dostupnosť, prístupnosť a to, že si to môžu dovoliť pre všetkým v oblasti zdravotníctva, dlhodobej starostlivosti, vzdelávania, bývania, energetiky, eh, vody. Myslím si, že to je presne v tom duchu, o čom hovoríte vy. Napríklad otázka, no nejde tu o to, aby boli mierne nájmy, ide o to, aby sa umožnila výstavba sociálneho bývania eh, v určitých prípadoch. Ale dobre, nie som, nezúfam si zatiaľ, ešte dúfam, že sa podarí vás presvedčiť a uzatváram diskusiu k tomuto bodu, hlasovať o tom budeme zajtra a netopezové to očakávam. Čo sa týka bodu 7 dostáva slovo Danuta Jaslovická k Jazloviecka k otázke presadzovanie smernice o vysielaní pracovníkov aby sme mohli konečne ukončiť e, informácie o stave rokovaní. Viete, že pôvodný kalendár predpokladal, že by sme mohli zajtra hlasovať. Nebude tomu tak, žiaľ. E, je mi to ľúto, pretože si myslím, že to je zložitá a náročná téma, ale myslím si, že musím ešte rokovať s radou, skôr aby sme mohli zaujať naše stanovisko. A čím skôr budeme mať náš mandát, tým lepšie budeme vybavení pre tieto rokovania. Okamžite odovzdávam slovo pani spravodajkyni a by sme mohli ešte prediskutovať prvé pozmenujúce návrhy, kompromisného charakteru. Celkom som nepochopila, či ich podporuje podporujú všetci tieňoví spravodajcovia a e, prípada mi to, že sú to pozmenujúce návrhy e, skupín Eh, alebo autorov, neviem. Ale teda slovo dám pani spravodajkyni, aby nám to celé predstavila a vysvetlila, aký je stav rokovaní. Pani spravodajkyňa, máte slovo. Chciałam podkreślić, że obecnie pracujemy nad dyrektywą wdrożeniową, która ma za zadanie wdrażania. I... E, chcela by som zdôrazniť, že hovoríme o vykonávacej smernici, ktorá má zlepšiť uplatňovanie smernice táto smernica by nemala meniť obsah e, tej pôvodnej smernice, je potrebné zdôrazniť to, že táto vykonávacia smernica bude mať dopad na osud asi milióna vysielaných pracovníkov. Táto praktika, na rozdiel od prevládajúcich presvedčení, sa týka aj Európy západu, Francúzsko každý rok vysiela 200 tisíc pracovníkov a Nemecko 180 tisíc pracovníkov. Čiže netýka sa to len Európy, východnej Európy. E, máme tu e, množstvo pozmenujúcich návrhov rôzneho charakteru a preto bolo ťažké nájsť kompromisné pozmeňujúce návrhy. Vyžadovalo to množstvo času a práve preto, ako ste povedali, pani predsednička, boli sme nútení posunúť termín hlasovania na neskôr a tu sa e, chcem poďakovať pani predsedničke za pochopenie. Keď som pracovala pri kompromisných návrhoch, vychádzala som z predložených pozmenujúcich návrhov, ale konzultovala som aj s predstaviteľmi Eh, od rôznych skupín zamestnávateľov a zamestnancov. Eh, chceli by sme také kompromisy, ktoré budú rešpektovať práva eh, zamestnancov a ktoré zároveň umožnia zamestnávateľom využiť možnosti vnútorného trhu. Chcela by som sa poďakovať všetkým spravodajcom, tieňovým spravodajcom pani Schreider, pán, pani Kirš, všetkým ostatným za veľkú angažovanosť a účasť na prácach. Už e, mesiace e, sa stretávame pravidelne a hovoríme o tomto texte. V duchu spolupráce sme prijali rozhodnutie následovného charakteru. Vypracujeme kompromisné návrhy k celým článkom, tak aby ten text bol jasný a transparentný Takže kompromisné návrhy, ktoré máte pred sebou, sú to len pracovné dokumenty, sú to plody rokovaní, ktoré sme mohli mať doteraz. Zásadným princípom tejto smernice je boj proti nezákonnému vysielaniu pracovníkov a práve preto návrh komisie sa týka viacerých článkov, ktoré hovoria o spolupráci pracovných inšpektorátov a mechanizmov kontroly. Z tých 23 článkov najkontroverznejšie sú články 3, 9 a 12. Čo sa týka ostatnej časti textu, tam sme sa dopracovali ku kompromisu. Dovolte kratučko predstaviť kompromis. Kompromis BB k článku 1. Tu upresňujeme rozsah pôsobnosti vykonávať smernice a tu ide o zlepšenie uplatňovania smernice, tej základnej smernice. Nejde tu o obsah tejto základnej smernice. Jedná sa o doplňujúce smernice. Čo sa týka pozmenujúceho návrhu EE, e, e, v článku 3 sú dva e, zoznamy veci, ktoré hodnotia príslušné orgány zodpovedné za kontrolu. Tieto orgány by mali overovať, či je vysielanie legálne alebo nie. Čiže je to povinnosť. Zatiaľ, čo orgány kontroly si môžu zvoliť z tých prvkov, ktoré chcú okontrolovať. A tu by som chcela zdôrazniť, že diskusie medzi tieňovými spravodajcom ešte stále prebiehajú. Ešte sme sa nerozhodli, či by to malo byť záväzné alebo dobrovoľné pretože keď zavedieme povinnosť overovať E, možno nejaké určité prvky, ktoré sú zbytočné, tak to zvýši administratívnu záťaž. A teda to zvýši aj náklady a bude to mať negatívne dôsledky na malé a stredné podniky a predovšetkým na podniky, ktoré pôsobia v cezhraničných oblastiach. V článku 3 tu sa otvára priestor na uplatnenie ďalších prvkov. To znamená, členské štáty môžu zaviesť nové prvky, ktoré považujú za relevantné. Kompromis DD sa týka práva, ktoré sa bude uplatňovať na pracovníkov, e, ktorí boli predmetom nezákonného vysielania tu sa odvolávame na e, nariadenie RIM 1, ktorý vo väčšine prípadov hovorí, e, vychádza z práva príjmajúcej krajiny. Potom v článku 4 a kompromise C hovoríme o styčných úradoch. Kompromis D v článku 5 sa týka informácií o právach na prístup k informáciám zo strany zamestnávateľov a zamestnancov. Základné informácie sa týkajú podmienok práce v príjmajúcej krajine. To by malo byť zverejnené na jednotnej stránke, jednej stránke príjmajúcej krajiny. Takýto zdroj informácií, jeden zdroj informácií zabezpečí ľahší prístup týmto informáciám a prístup k aktuálnym informáciám. Takisto predpokladáme možnosť odvolať sa tam na iné zdroje informácií ako doplňujúcich informácií k tejto stránke. Čo sa týka kompromisného návrhu V, týka sa článku 6. Príslušný orgán v členskej krajine by mal reagovať ako náhle orgán inej krajiny im zašle otázku a mal by reagovať v najkračších možných termínoch. Čiže je tu potrebné vytvoriť podmienky pre efektívnu spoluprácu. Európska komisia spíše zoznam orgánov, ktoré budú systematicky odmietať takúto spoluprácu. A potom kompromis 2TV. V návrhu komisie v článku 7 sa hovorí o vysielajúcej krajine. keď príjmajúca krajina požiada do, o doplňujúce informácie, táto krajina, e, členský štát, e, v ktorom je tablovaný poskytovateľ služby, nereaguje vždy dostatočne. Tu e, to bremeno leží na ramenách príjmajúcej krajiny. E, ide o to, že to iniciatíva príjmajúcej krajiny, ale môže to ísť aj na požiadavku krajiny, kde je etablovaný podnik. Ide tu o spoluprácu týchto dvoch krajín. Kompromis X v článku 8 doplňame zo pár detajlov ohľadom stimulov pre členské krajiny na to, aby podporili tie organizácie, ktoré zabezpečujú propagáciu informácií o podmienkach vysielania pracovníkov. Pozmenujúc kompromisný návrh Z, e, návrh komisie v článku 9 dáva taxatívny zoznam priateľných kontrolných opatrení. E, hovorí sa tu napríklad o povinnosti oznamovať, povinnosti mať alebo dať prístup, prístupniť určité dokumenty a preložiť ich. Tu treba mať na pamäti to, že tento zoznam navrhovaných opatrení je výsledkom alebo je plodom, eh, je dôsledkom rozhodnutí Európskeho súdneho dvora. My tu predpokladáme eh, otvorený zoznam prostriedkov kontroly a dávame tu možnosť členským štátom doplňať ďalšie doplňujúce nástroje kontroly. Tie by mali byť samozrejme opodstatnené, primerané a nemali by mať diskriminačný charakter a e, členské štáty by ich mali oznamovať komisie ostatným členským štátom. Takisto tu hovoríme o tom, či je potrebné e, zaviesť záväzný charakter týchto kontrolných prostriedkov. Situácia v členských štátoch je veľmi rozdielná, čo sa týka trhu práce, ako aj počtu vyslaných pracovníkov. Takže tu je potrebné nájsť tie najefektívnejšie nástroje. Ak zavedieme povinnosť použiť tieto štyri prostriedky kontroly, tak to môže viesť k veľmi veľkej záťaži pre zamestnávateľov aj pre inšpektoráty práce. Takže tu ide tu by eh, išlo o to, že by sme museli mať veľmi veľkú administratívu a na to nemáme prostriedky. Kompromis CC článku 10 sa hovorí o prostriedkoch, ktoré je potrebné zaviesť na to, aby sa mohli robiť kontroly v členských štátoch. Hovoríme tu o nutnosti predpokladať finančné prostriedky potrebné na takéto kontroly a takisto hovoríme aj o správach po vykonanej kontrole ohľadom nápravných opatrení. K článku 11 tu sa hovorí o ochrane práv pracovníkov, o opravných prostriedkoch a e, platobných podmienkach. Pracovník môže požadovať o preplatenie nedoplatkov alebo preplatenie nákladov na bývanie, ktoré je neprimerané mzde alebo neprimerane kvalite bývania a e, môže požiadať aj o preplatenie sociálnych dávok alebo daní, ktoré boli nenáležitým spôsobom stiahnuté z jeho príjmov. Kompromis MM. V článku 12 sa predpokladá určité informácie o systéme spoločnej a nezdielnej zodpovednosti. Je to dobrá iniciatíva, ale treba tu e, zaviesť pravidlo nediskriminácie a rovnakú mieru ochrany pre vyslaných pracovníkov, ako majú všetci ostatní pracovníci. A potom pozmenujúce návrhy GG, HH, EE. KK a LL. E, jedná sa o vykonávanie sankcií, pokút, postihov v cezhraničných prípadoch. Tu by sme chceli, aby tieto mechanizmy boli efektívnejšie. Chceli by sme, aby práca orgánov, ktoré majú v kompetencii sankcie, bola uľahčená a zefektívnená a potom ešte kompromis Y. E, článok 18 vychádza zo systému IMI v prípade vysielania pracovníkov. Doteraz tento systém IMI dobre funguje, takže je potrebné, aby bol aj naďalej základom pre výmenu informácií. Početní kolegovia zdôraznili aj význam bilaterálnych dohôd a tak som to zakomponovala do kompromisu. E, hlasovať na našom výbore by sa malo 20. júna, ten istý deň, kedy rada príjme svoje stanovisko. Dúfam, že budeme môcť potom rýchlo sa e, pustiť do trialogu s radou a že dokončíme práce na tejto stanici ešte počas mandátu, počas funkčného obdobia tohto parlamentu. Ďakujem. Stephen Hughes. Thanks very much, Madam President. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, a ďakujeme aj spravodajkyni, aj tieňovým kolegom. Poznáme sa už dosť dlho, teraz strávili sme spolu dosť času, keď sme sa usilovali o dosiahnutie kompromisu. Ako bolo naznačené už na začiatku diskusie, pani predsednička, nepodarilo sa nám dospieť k úplnej dohode. Sice urobili sme pokrok vo viacerých otázkach, ako naznačila pani spravodajkynia, ale sú tu ešte veľmi dôležité otázniky, ktoré sa týkajú a za tých najdôležitejších článkov v návrhu. Dôvod, prečo o tomto vôbec ešte rozprokujeme, je že vlastne je tu viacero judikátov Ruského súdneho dvora a tie poukazujú na nerovnováhu. Napríklad ekonomická sloboda poskytovať služby aj nad, za hranicami. A potom je tu aspekt združovania, slobody združovania a kolektívnych krokov. Napríklad prípady Laval, Luxemburg a tak ďalej to sú príklady. Takže myslíme si, že spôsob, teda na základe toho, ako bolo rozhodnuté v danom prípade, musíme sa znova pozrieť aj na našu legislatívu. Predseda Barozo hovoril o tom, že sa navrhnú dva nástroje. Jednak e, implementácia legislatívy a potom aj smernica, ktorá umožní presadzovanie. Zrejme, ale budeme musieť prehodnotiť aj, alebo zrevidovať pôvodné znenie tej pôvodnej smernice. Ide o to, aby sme vyriešili tie základné problémy, ktoré súvisia s rozhodnutím súdu alebo s rozhodnutiami súdu. Máme viacero dôvodov pre nespokojnosť a preto sme niektoré podnety stiahli a ostáva nám len tá smernica na presadzovanie. Myslím, že by sme nemali využívať e, takúto smernicu, aby sme zrevidovali tú pôvodnú, ale mali by sme sa snažiť práve snažiť o vylepšenie kvality tej smernice. Týmto smerom sa uberali aj naše podnety v rámci diskusie. Čiže toto nie je len otázka pre Euró- východnú Európu a už určite to nie je kontrast východ-západ je to v záujme všetkých pracujúcich ľudí, ale nakoniec aj e, v záujme tých, ktorí poskytujú služby aj cezhranične, či je to sever, juh, východ, západ v EÚ. Takže robili sme nejaký pokrok, opakujem, ale predsa len sú tu ešte otvorené otázky, dôležité otvorené otázky, najmä pokiaľ ide o jednu zásadnú otázku, a to je rozsah pôsobnosti. Článok 3 zabranenie obchádzaniu pôvodnej smernice, alebo článok 9, kontrolné mechanizmy, alebo článok 12, ktorý sa týka subdodávok a spoločnej a nezdielnej zodpovednosti. Dovolte mi spomenúť niektoré obavy, ktoré máme v súvislosti s týmito článkami. Článok 1. Tam máme pocit, že by sme mali zajsť ďalej, než sa zašlo doteraz a bez ohľadu na to, čo vzíde z diskusie o kompromisoch v súvislosti článkom 1, máme tu ešte ďalšie veci, na ktoré chceme poukázať v tomto výbore. Napríklad ide o objasnenie toho, čo spáda pod poskytovanie a pre politiku poskytovania verejných služieb. Napríklad rada e, no, na základe rozhodnutia súdu v Luxemburgu sa viedrila ku článku 3.10 e, tej pôvodnej smernice 96 lomeno 71. Čiže musíme jasne mať jasne, vyjadriť, čo znamená public policy provisions. A mali by sme sa tu odvíjať od tej pôvodnej, od znenia tej pôvodnej smernice. V žiadnom prípade sa tu neobmedzí kompetencia, ale neobmedzia kompetencie členských štátov zadefinovať si tieto pojmy vnútroštátne, ale je dôležité, aby aj smernica 96 71 aj táto nová smernica na presadzovanie týchto zásad boli obe veľmi dôležitými právnymi nástrojmi únie. To chceme zdôrazniť a chceme, aby bol jasný vzťah medzi touto smernicou a smernicou o dočasnom zamestnávaní. Článok 3 a článok 9 eh, deviatka o vnútroštátnych kontrolných opatreniach. Myslím, že toto sú veci eh, nesmierneho významu a týka sa to vlastne zlepšovania, presadzovania a uplatňovania smernice 96-71. Ide o posilnenie tých aspektov, ktoré povedú k implementácii a presadzovaniu tej pôvodnej smernice. Čiže aj článok 3, aj článok 10 boli predmetom našej dlhej diskusie, či použiť pojmy shell alebo may. Čiže orgány urobia, alebo musia urobiť, alebo môžu urobiť nejaké kroky. Čiže kým nebudeme mať jasno v tomto, tak sa nepohneme vpred, pokiaľ je o implementáciu tej pôvodnej smernice. Tie krajiny, ktoré robia už aj teraz viac, tak samozrejme nemusia tlačiť na to, môžu um, troška poľaviť z hľadiska implementácie tejto smernice, ale myslím, že tie štáty, ktoré ešte zatiaľ robia málo, majú pocit, že aj tak to stačí, keď konajú v tom duchu. Takže toto je dôležité aj vo svetle toho najnovšieho článku. A to sa týka aj toho, čo bolo včera navrhnuté. Článok 3.1 napríklad spravodajkňa teraz hovorí, že je tam klauzula, ktorá hovorí o tom, že príslušné orgány zohľadňujú skutkové okolnosti, ktoré sú charakteristické pre činnosti a tak ďalej toto vlastne zdá sa, že vylúčuje debatu o tom, či použijeme may alebo shall. Ďalej, keď sa posuniem na koniec článku 3, myslíme si opäť, že tu veľmi dôležitý prvok, ktorý treba doplniť, aby bolo jasné, aký, aké právo sa tu uplatní a nakoniec ide o uplatnenie nariadenia, ktoré e, sa týka krajiny pôvodu. Čiže treba jasnejšie e, vyjadriť to, aké právo sa tu uplatní. Prepačte, nechcem vás príliš držovať. Článok 9. Článok 9, ako som už povedal, je veľmi dôležitý Ide o vnútroštátne kontrolné opatrenia. Otázka je, či tu bude použitý výraz šel, alebo mej, čiže či musí alebo môže uplatniť určité kritériá. Opäť je dôležité, aby tam bolo shall v angličtine, čiže musí. A väčšina predložených podmezňovacích návrhov, ktoré máme k dispozícii, zdôrazňujú, teda tá väčšina zdôrazňuje že by sa tam mal použiť výraz shall v angličtine. Čiže musí. Ďalej, na začiatku článku 9 je text, ktorý hovorí o tom, že osoba, ktorá e, vlastne umiestni v e, zahraničí svojich zamestnancov, musí toto deklarovať aspoň 5 dní pred začiatkom práce. Spravodajkina nechce takéto avízo dopredu, aby sa dávalo, ale že príslušné orgány členského štátu by mali dostať pred začatím práce nejakú informáciu o tom, že budú vlastne nejakí zamestnanci vysielaní. Pokiaľ ide o ten otvorený zoznam, pani spravodajkyňa hovorí, že by tam mal byť taký otvorený zoznam, zoznam s otvoreným koncom. Teda členské štáty môžu prísť aj s inými administratívnymi opatreniami alebo kontrolnými mechanizmi, mechanizmami. Sa predpokladá, že nebudú mať diskriminujúci charakter a že budú primerané. Potom je tu otázka, do akej miery by komisia mala mať určitý kontrolný vplyv alebo riadiaci vplyv na tieto opatrenia, ktoré zavedú členské štáty. Ďalej ešte, ak dovolíte, dve veci, pani predsednička. Jedna z nich sa týka článku 11. V článku 11 tu sme zapracovali dve klauzuly. Jednak je to v odseku 3 a potom aj v odseku 4. V tom prvom sa hovorí o tom, že odbory budú mať právo konať, aby sa zabezpečila, e, zabezpečilo plnenie požiadaviek tejto smernice, ako aj smernice 96-71 v odseku 4 sa hovorí o tom, že vnútroštátne pravidla týkajúce sa termínu alebo lehôd na podávanie podnetov a tak ďalej. Myslím, že to je dôležité a ide o to, e, aby nedochádzalo k podkopávaniu tej myšlienky, že toto má za účel zvýšenie presadzovania pri uplatňovaní smernice 96-71, hlavne vo svetle rozhodnutia Laval. Záujem je, aby sa táto smernica uplatňovala náležite. Ďalej je tu ešte článok 12, eh, spolu, spoločné a nerozdielne ručenie. Tak eh, opäť nám tu leží na srdci správne uplatňovanie tej pôvodnej smernice. A pokiaľ ide o text e, v článku 12, chcem povedať, to, že sme spokojní s tým, že máme pred sebou text, e, ktorý stojí za pozornosť. E, konzultovali sme tento text aj s právnikmi, keď sa hovorí vlastne o tom, že priami zamestnávateľe už aj teraz musia, alebo majú zodpovednosť e, uhrádzať e, všetky finančné záväzky, ktoré sú tu uvedené. A ďalšia časť tohoto návrhu je taktiež veľmi zaujímavá a myslím, že dostaneme zelenú pri konzultáciách. Hovorím, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu o tomto texte. Ako vidíte, máme ešte pred sebou aj ďalšiu prácu a Myslím, že zajtra ráno už o 8 sa stretneme, my tieňoví predstavitelia, a budeme sa snažiť dosiahnuť dohodu o týchto otvorených otázkach. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme e, v podstate išli na plenárku, plenárku s diskusiou, ktoré tu máte celé mesiace, rokujete medzi spravodajcom a tieňovým spravodajcom. Ja práve preto som nechala každému možnosť vystúpiť až do konca, dotiahnuť logiku do konca, pretože tu potrebujeme pochopiť, aký je stav rokovaní a samozrejme e, diskusie na rade sú možno zatvorenými dverami, ale tu je dôležité, aby bolo možné sa vyjadrovať aby to, mohlo, aby to mohli všetci počuť. Čaba Ri, e, e, Nadia Hirš ako prvá a potom vám dám slovo. Môžeme takto? Dobre, takže Nadia Hirš ako prvá. Nadia Hirš, Tomás Handel. Ja, Dank, Frau Ďakujem, pani predsednička. Najprv aj ja sa chcem poďakovať spravodajkyni. Medzi tým sme mali mm, niekoľko zasadnutí a investovali do toho veľa času a podľa mňa aj my sme dospeli k dobrému výsledku, ktorý vyzerá tak, že by sme mohli dodržať časový plán a v 26 šiestý hlasovať. E, niekedy sa zdalo, že sa nám to nepodarí, ale myslím, že vďaka tej dobrej spolupráci sa to podarilo. Rada by e, som e, spomenul pár článkov, ktoré sú kritické aj vzhľadom na naše kompromisy. Mm, prvý je článok 3. Tu máme ešte otázku, že do akej miery sa eh, opäť eh, použije definícia samostatne zárobkovačinných. Toto vec by bolo treba viac vyjasniť, pretože v článku 3 sa uvádza v kompromisnom návrhu AA, kde je ešte raz napísané, v akej forme to si ešte musíme posúdiť, ale táto odvolávka tu ešte raz eh, musí byť zapracovaná. Ďalej. Článok 9. To je pozmeňujúci návrh e, Z. Aj tu sme sa zhodli na tom, že použijeme to je slovo may in particular, teda to je kompromis, ktorý naše riešenie, keď tu e, použijeme aj to oznamovanie notification. Podľa mňa to je kompromis, s ktorým sa asi všetci budú môcť uspokojiť. Mám však ešte otázku ku kompromisu Z a to, že v odseku B sme vymazali, že tie podklady sa e, majú dva roky ukladať. Potom, ako je e, skončené konanie a to bolo vymazané a bol tam doplnený nový odsek, že e, majú byť k dispozícii e, po lehote podania v členskom štáte. Ja to chcem spojiť s tým, že sme k tomu doplniť tento nový odsek. Ja si myslím, že keď to bude s tým spojené, tak je to podľa nás v poriadku, ale pre jasnosť e, to má zmysel, aby sme to tiež odkázali na to, že mm, tieto mm, podklady sa e, budú musieť e, získať, pretože budú sa musieť ukladať, e, e, aby nikto nemal dojem, že keď e, tá osoba už prestane konať, tak môžu vyhodiť tie podklady nielen z hľadiska daňového právnika, ale aby to bolo úplne jasne ustanovené, že tie podklady sa musia ukladať. Takže myslím, že to je nutné, aby v tom bolo jasno. Potom v kompromise FF odsek 11 tu máme ešte požiadavku v poslednom odseku, aby sme ešte našli jasnejšiu formuláciu. Tu kolega Filbenien našiel formuláciu, ktorá sa týka odseku, že this paragraph shall also apply in the cases where the posted workers have returned from the work member state. A teraz tam máme including persons formerly declared as self-employed. Takže tu máme ešte jednu formuláciu od kolegu Benina, ktorá ešte jasnejšie vyjadruje, že to musia naplniť e, orgány na mieste. Myslím, že to vedie k väčšej jasnosti. A potom Tu ešte máme v článku 14a. 14a. To je otázka k dôvodom pre odmietnutie a či je naozaj účelné, aby sme to tu uviedli, alebo či nestačí, keď e, teraz orgány v členskom štáte vo svojich pokynoch e, si urobia katalóg výhovoriek a že to nebude tým pádom viesť k cieľu. To je otázka, či tu nedáme teraz otáznik. A potom tu máme aj článok 16. To je kompromis KK. Tu by ma zaujímalo, pretože zo samotného výboru pre zamestnanosť neboli žiadne pozmeňujúce návrhy a ide tu o to, že kde tie uložené tresty e, sa majú plniť, či v členskom štáte, ktorý to požiadal, alebo v členskom štáte sídla a mm, tu na, e, sa robí posun. Vy ste e, použili návrh právneho výboru my eh, môžeme sa zhodnúť s ich hľadiskom, ale mňa by zaujímalo, prečo v samotnom eh, právnom výbore k tomu neboli žiadne pozmeňujúce návrhy predložené. To boli naše pripomienky a s ostatnými kompromisnými návrhmi eh, sa môžeme uspokojiť a ďakujeme za túto spoluprácu. Mm, Thomas Handel, puis... uh... Tomáš Handel a potom Čabovi. Ďakujem, pani predsednička. My e, sme e, v prvom čítaní včera večer prebali prvé kompromisy. Vidíme to ešte v niektorých bodoch e, potrebu na zlepšenie a teraz prebieha ešte diskusia. Musíme na tom pracovať. Mám dve zásadné pripomienky už teraz tá e, vykonávacia smernica nemôže tú pôvodnú smernicu zmeniť a e, potom je e, to dôležité povedať si, prečo vyroba, vyrábame vykonávaciu smernicu, keď nezlepšujeme terajší stav. A to ja plne súhlasím so Stevenom Hughesom, že v debate musíme zdôrazňovať väčšiu záväznosť tejto vykonovacej smernice tým, že tam budem používať e, slova shell. Po druhé, e, ide tu o judikatúru Európskeho súdneho dvora, ale e, my nie sme tu na to, aby sme tu um, um, stavili zrkadlo judikatúre Európskeho súdneho dvora ale my sme e, tu na to, aby e, sme e, z tých prípadov, ktoré viedli ku konkrétnym rozhodnutiam Európskeho súdnu dvoru, zlepšili našu legislatívu a predpisy. Ďalšia vec, že potrebujeme prísnejšie predpisy proti zneužívaniu a tu nám nestačia doterajšie predpisy a preto tie definície v odseku 3 musíme ešte prepracovať. Poďalšie, tá kontrola v odseku 9, myslím, že tu ide o eh, princíp, podľa ktorého môžeme tú pôvodnú smernicu posilniť a nejde tu o obmedzovanie kontrolných práv členských štátov, ale musí to byť eh, otvorený zoznam o tom, že eh, členské štáty svoje zodpovednosti a pracovné vzťahy budú mať, im budú umožňovať aj vykonávať príslušnú kontrolu. Ďalej tu otázka e, Rím 1. Princíp e, e, krajiny pôvodu v smernici Bolkenstein sme už reklamovali v rokovaniach a myslím si, že princíp hostiteľského štátu sám nebude stačiť a tu spravodajkyňa signalizovala, že si to chce rozmyslieť. A to je otázka vhodnosti, ktorú chce, alebo ktorých chce prepracovať a k tomu ešte predložíme písomný návrh a e, by sme naše stanovisko v tejto veci ešte viac podporili. A e, ešte e, treba vyjasniť otázku generálneho ručenia podnikov a v ďalšom postupe musíme sa postarať o to, aby toto všeobecné ručenie podnikov, ktoré mám v niektorých členských štátoch, e, sme toto smericou nezrušili, ale ho práve posilnili, tak e, ako vyplýva z tej smernice. Súhlasím s kolegyňou Hirš e, vyslovne v tej otázke dokumentácie. Tu ide o otázku právnej istoty, hlavne pre zamestnancov ktorí e, veľmi často budú musieť e, predkladať nároky na príslušné právne instácie, aby e, svoje nároky vyplývajúce z právnych vzťahov si vymohli. A mm, tu na súhlasím s otázkou riadného ukladania dokladov aby sa táto otázka právnej istoty vyriešila. V tejto veci s kolegyňou Hliške môžeme vypracovať e, písomný návrh. Dnes ešte predložíme písomný návrh k našim doplneniam a dúfam, že v ďalších troch rokovaniach s tým dosiahneme rozumné výsledky, ktoré zlepšia túto smernicu a jej e, naplnenie a situáciu zamestnaných. Hmm. Euh, Čabauri, puis Alejandro Serkas. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Hneď na začiatok by som rád povedal, že tu prehovorím nie ako koordinátor, ale budem hovoriť vo svojom vlastnom mene. Lebo vidím, že tie najdôležitejšie body, o ktorých sa hovorí, sú nie veci, ktoré ležia na srdci jednotlivým politickým skupinám, ale skôr tu ide o otázky, ktoré sú zdôrazňované jednotlivými štátmi. Vždy, teda nikdy som nesúhlasil s tým, že by sa mala smernica nejak upraviť. E, súhlasím s tým, že vlastne to vykonávanie je otázka, ktoré venujeme pozornosť a to presadzovanie, vykonávanie je to, na čo by sme sa mali viac sústrediť. A myslím, že v tomto ohľade naša politická frakcia úspešne spolupracuje. Takže články 3, 9 a 12, v podstate každý doteraz sa vlastne vyjadroval k tomu. Chcel by som tiež vyjadriť svoj názor a teší ma, že aj keď pomaly, predsa len sa uberáme cestou ku kompromisom. Patrím medzi tých, pre ktorých nie je priateľné také riešenie, ktoré by ktorýkoľvek orgán alebo ktoré, ktorý, ktorý by sme dokázali podporiť eh, nejaké eh, prekážky ohľadne orgánov alebo krokov. Proste sme za to, aby vznikla situácia, kde proste eh, by mal byť veľký nápad vecí, ktoré musia riešiť súdy a príslušné orgány to proste nie je podľa nás veľmi vhodné a preto by bolo dobré hľadať nejaké také smerovanie, kde by sme dokázali lepšie riešiť otázku cestou kompromisu. Za dôležité pokladám a súhlasím s tým, čo povedala pani predsednička, že je dobré, keď vieme, kde sa nachádzame teraz procese hľadania kompromisov. A je dobré, keď, aj, keď sledujeme aj to, čo sa deje vonku, mimo nás. A viem, že e, v rade je prítomná taká menšia skupina, ktorá to blokuje a ešte nevieme, ako dopadne v piatok e, koreper, či sa nám podarí postúpiť aj ďalej, alebo budeme mať len tzv. progress report, správu o pokroku aby uvidíme teda, ako sa nám podarí zvýšiť tempo. Pokiaľ ide o bod 12, respektíve článok 12, mám veľkú výhľadu tomuto, že sa tu neupierame o to, že by sme to riešili cestou predpisu, ktorý sa venuje vysielaniu pracovníkov, ale pokiaľ ide o tie náklady, či tu je v tejto súvislosti nejaká zodpovednosť e, verejných orgánov, ale vidíme tu určité rozdiely, ale súhlasím aj s tým postupom, kde sa ukazuje, že tie krajiny, ktoré majú k dispozícii, e, pokiaľ ide o spoločné a nerozdielne ručenie, aby už to, čo je v platnosti, mohlo ostať v platnosti, aby sa to nemuselo e, výrazne meniť. To, čo povedal Steven a jeho, aké sú tie jeho zásady, keď sa tu hovorí o piatich dňoch, ja toto nespochybňujem samozrejme, že keď v prípade nejakej dlhej, dlhotrvajúcej stavby tých 5 dní môže mať dôvod ale povedzme, e, je vždy to praktické uplatňovať ten 5-dňový princíp. Niekde mm, je potrebné, aby v prípade nejakej poruchy zariadenia je potrebné, aby ten odborník prišiel už zajtra. A potom samozrejme podniky trvajú na tom, aby takéto opravy e, robili zamestnanci toho vlastného podniku, aj keď teda ten pracovník musí prejsť cez hranice. A vtedy tých 5 dní avizovania dopredu e, vlastne sa nedá uplatniť. Nie je to praktické pri takýchto situáciách. Čiže ja by som bol za to, aby sme sa ešte tými 5 dňami e, zamysleli, či by sa to dalo nejak flexibilnejšie sformulovať Ďakujem za možnosť prehovoriť, pani predsednička, a som rád, že vidíme, aj keď pomaly, predsa len určitý pokrok, že tento nastáva. A ďakujem pani spravodajkyni a verím, že ešte dá priestor pre ostatných, aby mohli popracovať na texte. Ďakujem. Áno, pomalinky sa posúvame, keď sme sa ešte dostali na koniec cesty, ale na druhej strane nie sme ani v tuneli. Pán Sarkaz a potom ale Kristensen. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja budem hovoriť v mene socialistickej skupiny, na rozdiel od toho, ako hovoril Saori, pretože my sledujeme túto tému, celá skupina, bez e, rozdielu podľa členských štátov a samozrejme, keď hovoril Steven News a dnes to hovoril úplne presne, tak nevyjadril len svoj názor, ale názor celej socialistickej skupiny a teraz z e, chcel s úplnou úprednosťou a mm, úctou voči pani kolegyne chcem to presne povedať v mene všetkých našich členov. Práve čo sa týka kompromisov, socialistická skupina ešte e, nestojí za týmito kompromismi, takže e, nemôžno to chápať. Takže e, naša skupina súhlasí s tými kompromismi, hoci, ako ešte vysvetlím, sú tam ešte drobné alebo kľúčové podrobnosti, v ktorých sa lišíme od stanoviska spravodajkyne. A po druhé chcem tiež povedať, že naša skupina nepríjme žiadny kompromis o tejto téme, v ktorom nebude globálna dohoda teda, že nebude môcť existovať čiastočné um, kompromisy alebo dohody s našou skupinou, ak nedospieme k rozumnému riešeniu problém, ktorý pre nás je dôležitý, ako povedala kolegyňa, na e, pravdu, že je viac ako milión e, pracovník, ktorí sú tým postihnutí, ale e, je viac ľudí, ktorí sú postihnutí v um, európskom sociálnom modelu v mnohých členských štátoch aj v modeloch práce v mnohých členských štátoch a preto treba konkretizovať stanovisko. Naša skupina by chcela inú skupinu, ak ide len o posilnenie terajšej smernice, tak my nesúhlasíme s len kozmetickým posilnením. Chceme, aby sa naozaj posilnilo vo všetkých eh, opatreniach eh, v prevencii, v kontrole, eh, v klasifikácii všetkých eh, tých medzier, ktoré sa tu zavedli eh, s dvomyselnou technológiou. My čo vieme veľmi vážnej hrozbe mm, profesionálov no- v rôznych členských štátoch, ktorí sú špecializovaní, sú odborníci eh, na podvody a vytvárajú fiktívne firmy a obchádzajú predpisy. Vo všetkých aspektoch treba čeliť tejto hrozbe a treba stanoviť e, veľmi prísne e, a konkrétne kritéria. Preto e, podľa toho, čo povedal Steven Hughes, nemôžeme pripustiť to, že kontroly prevencia a kontroly v článkoch 9 budú len dobrovoľné. Nemôžeme pripustiť, že tieto opatrenia budú dobrovoľné, musia byť povinné. Toto musí byť norma vykonávacia v celej Európskej únie a nemôže to byť e, dobrovoľné e, na členských štátov. Členský štát môže stanoviť zoznam opatrení pre posilnenie svojich kontrol, ale členský štát e, nemôže sa rozhodnúť, že nebude aplikovať kontroly a nemôžeme preto pripustiť, aby boli ozajstné čierne diery v EÚ. Všetky tieto konkrétne výrazy slovo may sa majú zmeniť na slovo shall. Všetky tie dobrovoľné uložené povinnosti sa majú stať ozaj záväznými, záväznými povinnosťami a to preto, že e, tu zakladáme kolektívne právo, e, ktoré e, vytvára ďalšiu byrokraciu, ale ide o to, aby sme sa vyhli zakladaniu garazových firiem a proti tomuto musíme ustanoviť systém kontroly a musíme e, mať systém, kde sa bude používať zrozumiteľný jazyk, čiže je to prostredníctvom e, dokumentov a e, overovania, kto sú tí pracovníci, či sú tu ozajstní pracovníci, ktorí sú vyslaní alebo či neexistujú, či sa tieto firmy venujú tomto, tejto činnosti alebo iným veciam pani Mazoviecka, ak e, vy chcete, aby to bolo dobrovoľné, tak ja žiaľ vám musím povedať, že to nebude mať podporu socialistickej skupiny. Socialistická skupina si myslí, že máme predsa veľmi ťažkú situáciu, ktorá okrem e, iného je e, spôsobená voľným pohybom pracovníkov. My sme za voľný pohyb pracovníkov, ale sme aj za respektovanie zákonov a to chceme opraviť aj v článku 11, pretože čo sa týka kolektívnych e, zmluv a e, kolektívne vyjednávania, e, ktoré sú vydobytkom generácií pracovníkov členských štátov, toto musí byť respektované a nemôžeme pripustiť, aby EÚ zničilo to, čo sa budovalo generácie v členských štátoch. Preto ďakujeme aj spravodajkyni za postup. Máme to článok 12, kde bolo vynaložené značné úsilie, ale ostali tu ešte prvky, ktoré vám sa môžu zdať jednoducho formálne alebo len e, jazykové, ale pre nás e, to predstavuje e, úľavu z normy alebo z práva a nemôže to byť len odporúčanie, ale musí to byť záväzný predpis, ktorý e, bude respektovaný na všetkých miestach, pretože tú vec, ktorú tu riešime, e, je to relevantná vec e, aj pre samotný obraz, ktorý má EU v našich členských štátoch. Ďakujem za vaše úsilie a dúfam, že kolegyňa Azovecka a ostatní kolegovia si uvedomia, že tu hovoríme o minimálnych e, stanoviskách a m, mm, že e, neuspokojíme e, sa len s kozmetickými zmenami, keď potrebujeme mm, úpravu, ktorá bude riešiť veľmi vážnu situáciu. E, teraz e, na zmenu poradia socialisti, ktorí sa hlásili istú dobu, nebojte sa, ste na zozname rečníkov Ole Christensen og potom Sari Sahaja. Tak for det, eh, for formand, og tak for eh, til alle de involverede. Ďakujem za, ďakujem za slovo, pán, pani predsednička, a ďakujem všetkým, ktorí eh, sa vyjadrovali k tejto téme. Nie je pochyb o tom, že toto bude mať značný dopad na to, ako budeme riešiť tie základné otázky fungovania EÚ prvom rade chcem povedať pani spravodajkyni, že toto nie je len e, čosi ako cvičenie v tom, kto čo najlepšie predkladá podnety na voľný pohyb. Vieme, že je dobrá vec aj voľný, teda jednotný trh, aj voľný pohyb pracovníkov. Chceme posilniť ten voľný pohyb a o, o tom tu dnes hovoríme ale chceme zabezpečiť, aby mobilita fungovala za náležitých kvalitných podmienok. Vieme, že sú ľudia, ktorí zneužívajú práva pracovníkov na voľný pohyb a týmto vlastne sa narušuje rovnováha po hospodárskej súťaži a zneužívajú sa pracovníci a to je morálne zlé, nesprávne a do istej miery aj nezákonné. Cestou tejto smernice chceme taktiež zabezpečiť korektnú hospodárskú súťaž medzi podnikmi, ale aj medzi zamestnancami. Keď sa pozrieme na všetky kompromisné návrhy, obávam sa, že sa nám zatiaľ nedarí vytvoriť to korektné prostredie a to, čo práve spomenul aj Steven, aké sú tu nedostatky. Dovolte mi niektoré spomenúť Určite neviem podporiť eh, kompromis DD. To by totiž bol veľký krok späť v súvislosti eh, s ustanoveniami Rím 1. Pravidla vysiela, vysielania, ak sa nebudú dodržiavať, tak potom sa oplatní, vlastne poruší sa článok 45 zmluvy, ktorý sa týka rovnakého zaobchádzania. Ďalej, treba sa vyhnúť e, zneužívania e, voľného pohybu e, pracovníkov a treba zabezpečiť, aby sa uplatňovali príslušné pravidlá danej krajiny. Alebo článok, alebo teda bod FF v súvislosti článkom 11, že sa dá dajú uplatniť len administratívne alebo právne kroky tých odborov len E, so súhlasom pracovníkov. Totiž e, bývali prípady, kedy odbory sami od seba iniciovali nejaké konanie. Ide o to, aby sme za, sa dopracovali ku správnej implementácii. A aby sme obnovili dôveru v sociálne spravodlivú Európu. Keď sa bude, budú dodržiavať pravidlá, tí, eh, budú prost, tí ľudia, ktorí rešpektujú práva, budú vážení a tí, ktorí nedodržiavajú, budú na pranieri. Takže ide o to, aby sa ukázalo, že toto je tá európska spolupráca v tom najlepšom svetle. Ide o to, aby všetci pracovníci, mali, ma, pracovníci v Európe mali zachovaný aspoň ten zachovanú aspoň tú minimálnu úroveň eh, spravodlivosť, teda princípov, ktoré e, sa týkajú ich fungovania. Myslím, že je dôležité spomenúť aj to, že ak sa nám toto nepodarí riešiť uspokojivým spôsobom, potom občania budú reagovať. A budú reagovať už vo voľbách na budúci rok. A nebudú voliť tradičné strany, ale skôr také, ktoré majú nacionalistický charakter. Na toto nezabúdajme. Ďakujem. Savri Esajam a potom má slovo pán Levikson. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem povedať, že nemáme k dispozícii tlmočenie do finštiny v tomto výbore a pritom e, som ako plnoprávna členka. Okrem toho tu máme ešte aj dvoch e, náhradníkov. Ja aj keď hovorím niekoľkými jazykmi, predsa len by som chcela e, použiť svoj vlastný materinský jazyk, keď hovorím o takýchto dôležitých legislatívnych otázkach. V prvom rade ďakujem Danuta. Skutočne si e, zabezpečila e, dostatok práce pre všetkých tieňových kolegov, ale chcem poukázať na tri články, ktoré myslím si sú najdôležitejšie, pretože cieľom našej práce je, aby sa e, zabránilo zneužívaniu e, vysielaných pracovníkov a ide aj o to, aby sa zaistila korektná hospodárska súťaž. Teda tí podnikatelia, ktorí dodržiavajú predpisy a ktorým, ktorí dbajú na plnenie svojich povinností. Takže tých podnikateľov by sme nemali nejak trestať nekorektnou hospodárskou súťažou alebo nekalou. A vieme aj o tom, že existujú aj určité e, sivé miesta. E, takže od odseku 1 hovorí o tom, že keď sa nepodarí dosiahnuť plniť jeden alebo viacero a tak ďalej, to je proste myslím si, že daná veta v odseku 1 je veľmi dôležitá a aj keď budeme argumentovať, či sa uplatní shell alebo may v tomto článku 3, e, totiž e, treba hľadiť na situáciu v celku. Myslím si, že ak skutočne chápeme, čo sa hovorí v tomto odstavci a hlavne na konci tohto odstavca 1, odseku 1 v článku 3, tak proste či použijeme shell alebo may, to nie je až také dôležité. Takže ďalej si myslím, že pokiaľ ide o dozorné orgány, tam potrebujeme mať jasno. Tieto orgány potrebujú mať k dispozícii akúkoľvek monitorovaciu metódu, ktorá v danom členskom štáte existuje. Tak si myslím, že pokiaľ ide o článok 9, tak tam potrebujeme všetky monitorovacie metódy, ktoré sa dajú uplatniť zo strany príslušných orgánov, aby ich mohli použiť. Pokiaľ je o článok 12, tu som to chápala tak, že toto znenie teraz vychádza z kompromisu, ktorý bol dohodnutý v súvislosti s verejným obstarávaním. Čiže toto znenie je pre nás uspokojivé a všetky ostatné kompromisy pokiaľ ide o ne, myslím, že tam by sa z časti dalo špekulovať o znení, ale celku môžem povedať, že tie, aj tie všetky ostatné sú pre nás priateľné a e, želám si len, aby sme si zachovali dobrú pracovnú atmosféru aj pri tých ďalších krokoch. Ďakujem pekne, hovorí predsednička. Pán Ludvíksen, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Chcem k tomu povedať, že už e, mnoho tu odznelo, ale ja chcem povedať, že podporujem e, plne Stevena Hughesa v tom, čo povedal. Chcem povedať, že som tu sklamaný s tými kompromismi. Chcem povedať, že prídzene je ťažké a aj národné odbory sú často s tou situáciou nespokojné a pôvodná smernica e, s ochranou vyslaných e, pracovníkov ako hovorí aj rozsudok v prípade Laval Európskeho súdneho dvora a to, čo mali byť minimálne ciele, sa teraz zmenilo na maximálne ciele. E, treba e, zabraniť zneužívaniu spoločného trhu a preto je dôležité, aby podnikatelia boli zodpovední za svojich pracovníkov a e, aby sa im neoplácalo robiť to, čo je nepriateľné. Nejde tu len o pracovný trh, ale ide tu aj o vhodné pravidlá a konkurenciu férové a seriózne podniky musia na jednom trhu konkurovať s neserióznymi a to je nepriateľné. Počíta sa tu s e, týmito dobrovoľnými opatreniami, no moja frakcia má ťažkosti tieto podporiť. Nie je to um, krok vopred, ale je to krok vzad a to nemôžeme akceptovať bez um, povinných uh, predpisov um, by sa tieto požiadavky na kontrolu nemohli uplatňovať a potom tá smernica by aj stratila zmysel. dúfam, že budem môcť e, ten výsledok ešte zlepšiť a som rád, že sa nám podarilo nájsť isté kompromisy, pretože v Európskej dozornej rade a predstavenstve vlák, kde sa dobre vyznám, sú mnohé odborné vedomosti a skúsenosti a na týchto skúsenostiach by sme mohli budovať a mohli by sme eh, to navrhnúť, aby sme sa postarali o to, aby sme zistili, ako sa tam postupuje. Tu sa určujú podmienky, ako keby išlo o neseriózne podniky. Nemôžeme to akceptovať a musíme eh, počíta s týmito povinnými pravidlami a predpismi. E, musíme urobiť také kroky, aby išlo o zlepšenie situácie a nie o kroky vzpäť. Ďakujem pekne, Elizabeth Schroeder a potom Jutta Stendel. Ja, vielen Dank. Zunächst Ďakujem. Chcem sa najprv ospravedlniť, že som nemohla sledovať čas tej debaty. Mala som zároveň schôdzku na Teraz som si to prečítal a mnohé argumenty už e, odzneli. Chcem preto povedať, aký mám dojem, pretože tú atmosféru e, vyjednávania som zažila pri vyjednávaní kompromisov a som pozitívne prekvapená, že to je taká dobrá, pozitívna atmosféra vyjednávania a my sme dospeli k vecným kompromisom, hoci to bolo pracné, neboli to všetky potrebné kompromisy, ale dosiahli sme um, pokrok. Ja by, pre mňa bolo uh, dôležité, aby sme na začiatku rokovania um, dospeli k dohode medzi tými, ktorí viedli rokovania a tá dohoda bola o tom, že sme nechceli, aby prostredníctvom vykonávacej smernice sa to pôvodná smernica podkopala alebo obmedzila. To sa všetci držali a to sa týka osobitne e, článku 5 a 4 a článku 3 pôvodnej smernice. A keď sa pozrieme na článok 5, e, tak vidíme, že článok 5 jasne hovorí, že kto za tie kontroly v Európskej únie je zodpovedný za práva eh, zamestnancov na mieste. A to je ten členský štát, eh, kde sa to deje. A to je zásada, ktorú nechceme spochybňovať a to sme si všetci dohodli. A ku kolegovi Cerkasovi chcem povedať, že keď máme otvorený zoznam, tak to nie je dobrovoľné. Otvorený eh, zoznam v Európskej vykonávacej smernici má tiež e, svoju záväznosť, ale aj, a to aj bez výrazu šel, ale my tam chceme použiť slovo my, aby e, sa to vykonalo v rámci kontroly v členských štátoch a e, členské štáty teraz považujú za dôležité, aby e, to mali pod kontrolou, aby mali túto možnosť a to v rámci európskych e, zákonov, európskeho spoločného trhu. Ak to tak nebude, tak potom si neviem predstaviť e, vzhľadom na prax, ako to môže fungovať, že um, počas rozvoja práve v tejto oblasti, kde sa tá situácia mení zo dňa na deň, kde e, tiež e, platí európske právo, tak e, to nemôžeme byť, mus, byť nutení meniť smernicu z hodne hľadenia. Preto tam potrebujeme použiť slovo may. Podľa mňa to sú zásady v tejto smernici, ktoré sú jasné a predstavujú pokrok a tiež pomáhajú tam vypracovať definíciu o tom, ako tieto ustanovenia e, zo slovy Meja a sa majú vykladať, ale tiež umožňujú členským štátom sa pripraviť na situáciu, e, ktoré budú čeliť v budúcom roku a to je podľa mňa dosť e, podstatné a to v rámci opatrení predpisov o spôsobom trhu, ktoré máme a aj predpisov o zamestnancov, ale tu máme smernicu, v ktorej zamestnanci hrajú ústrednú úlohu. A ja si myslím, že to, čo sme dosiahli e, s tými kompromismi v mnohých častiach, nie je vo všetkých, ako aj Danuta vie, že tu isté veci som podrobila kritike, ale v mnohých častiach sme dosiahli pokrok, a to aj pokrok voči textu komisie. Podľa mňa máme dobrú formáciu e, v, tej, v tých samozrejmostiach, v kompromisoch a myslíme, že definícia je na členských štátoch, pretože musíme rešpektovať, že pracovné právo je právo členských štátov, ináč si to aj neviem v rôznych e, oblastiach prakticky predstaviť, ako to má fungovať, e, keď tieto, ako tieto formulácie e, v pracovnoprávnych predpisoch členských štátov môžu byť upravené. Ako Nadia povedala, je potrebné zadefinovať, že e, kde e, budú určené hranice a to považujem za zmysluplné. Ešte sme nedospeli k cieľu v otázke Rím 1. Tu sú rôzne stanoviska. Na tomto mieste moje stanovisko je dosť jasné a to je v skúsenosti z mnohých rokov tohto parlamentu. Ja si myslím, že tu bol aj pokus od Jana Andersona zmeniť e, e, RIM 1, ktorý e, zlyhal. RIM 1, tak ako je, nefunguje pre vyslaných pracovníkov. Nefunguje, preto nemôžeme jednoducho ho na to použiť. Teoreticky by sme to mohli urobiť, ale mm, neprinesie to nič a preto nemôžeme ešte vyčkať, nemôžeme sa uspokojiť s nariadením, ktoré sa míňa účelu. A preto aj komisia to musí pripustiť e, na e, toto mieste, keď sa pozrie presne na e, dohovor Rím 1, že v tom osobitnom prípade, keď zamestnanec vykonáva službu v inom členskom štáte, tak my, keď si vypracujeme vlastnú formuláciu, musíme rozhodnúť, či e, nevypracujeme žiadnu formuláciu, pretože Rím 1 e, nemá zmysel, lebo chceme robiť e, pokrok a pokúsime sa o formuláciu prípadu non-compliance, teda nedodržania predpisu. Chcem ešte jednu vec povedať k článku 9. Článok 9 je ústredný článok, podľa mňa je v súlade s týmto článkom 5 v pôvodnom nariadení. To znamená, ak tu použijeme slovo shell, tak môžeme mať riziko, že dospieme k rovnakému výsledku, ako um, bolo e, rozhodnutie súdno dvora e, v prípade e, Rufort proti Luxembursku a v prípade Laval. Preto je podľa mňa zmysluplné sa zamyslieť nad tým, že odkiaľ si vyhradzujeme právo zmeniť to pôvodné právo. To nemôžeme my uh, môžeme dať zoznam komisí. aby e, učinila zadosť e, tomu, čo chcem dosiahnuť a toto vybavilo aj potrebnou um, povinnosťou a záväznosťou. Myslím, že ak to chcem dosiahnuť, e, tak to mm, pre svoju obrovskú byrokraciu a keď to bude záväzné aj pre komisiu a pre členské štáty, tak potom bude e, vykonávanie toho e, skoro nemožné. Musíme brať vážne vyjednávania otázke článku 4. To znamená, že členské štáty majú informovať alebo komunikovať komisii aké opatrenia príjmajú a komisia v rámci článku 4 eh, hovorí, že ak to oznamuje členským štátom, tak už teraz existuje hm, komunikácia medzi členskými štátmi, existuje kratšia cesta, ako to vyriešiť aj bez dodatočnej hm, byrokracie a bez eh, hrozby, že to môže niekde v byrokracii viaznuť. Myslím, že to je dobrý kompromis eh, už som hovoril dlho, poviem teda iba dve veci k dvom článkom. Nebudem už viac to rozvádzať. Som rada, že sme e, sa dostali ďalej a že umožňujeme členským štátom, ktoré chcú v budúcnosti viac urobiť, že im to aj umožňujeme. A k článku 16 mám tisíc otázok, že prečo tu nepríjmeme pozmeňujúce návrhy z výboru Jury, keď e, tento výbor sa domnieva, že článok 16, e, tak ako aj text komisie, je dobrý text. E, to mi nie je jasné, možno danu, tak tomu môže odpovedať. Jutta Steinrück, ensuite ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Ďakujem, pani predsednička. E, ja súhlasím so sklamaním niektorých predrečníkov potom ako sme eh, si eh, pozreli tieto kompromisy. Ja si myslím, že my tu vystupujeme preto, aby sme existujúcu situáciu v Európe zlepšili a my eh, chceme vyjasniť nejasnosť v smerenci o vysielaní pracovníkov. My chceme zabraniť zneužívaniu, chceme dospieť k transparentnosti a myslím, že tento návrh je od toho ďaleko vzdialený a keď stále počúvam, že nesmieme budovať e, drahú byrokraciu. Chcem povedať e, aj to, že ochrana zamestnancov, ak sa nenastoli um, ehm, dobrovoľne, tak vyžaduje aj byrokraciu a nemôžem spočovať uh, e, ako na európskej úrovni, keď sa vždy hovorí o ochrane uh, zamestnancov, že sa otázka byrokracie a nákladov stavia do popredia. Uh, keď my v Európe všade sme zažili to, čo sme zažili v súvislosti e, s smericou vyslaných pracovníkov, že niekedy je to príliš drahé a náročné nielen pre firmy, ale aj pre kontrolu a musíme tu niektoré veci zmeniť. A nejde tu o konkurenciu medzi štátmi alebo o e, rozdrobenie pracovných trhov ja som e, zistila, že ľudia, e, a nielen vedenie, ale pracujú v Európe za 300 eur mesačne. A chcem sa opýtať e, všetkých kolegov, či e, váš štát môže e, niečo takéto e, zakázať s existujúcimi predpismi. Pretože e, dá sa to stále lacnejšie a lacnejšie robiť Nesmieme preto pochybať o tom, že musí byť transparentné, že kto posiela koho a kam a to musí byť e, vykonateľné. Potrebujeme tam prísne pravidla, čo týka článku 3, potrebujeme jasné definície aj pri e, schránkových alebo garážových e, firmách alebo fiktívnom vyslaní pracovníkov a keď nenastane vyslanie pracovníka, tak nesmie byť za to trestaný ten pracovník ten musí byť chránený. Mám um, prípady na stole, kde e, títo ľudia e, kvázi s prázdnymi rukami boli poslaní domov, pretože e, tam um, majú nelegálny štatút pracovníka, za ktorý môže ich vysolateľ a potom musí existovať pracovný vzťah v štáte príjmu, príjmajúcom štáte a tento musí byť zachovaný v článku 9 nesmie byť e, zásah do e, národnej zvrchovanosti, čo do výkonu kontroly musia byť e, zabezpečené minimálne štandardy, ale keď štát chce e, použiť vlastné mechanizmy kontroly a keď považuje za nutné isté body v kontrole, tak potom musí členský štát rozhodnúť e, o tom samostatne bez toho, aby sa pýtal komisie na to, čo je primerané. E, ďalej máme predpisy e, a všetci subdodávateľia vo všetkých odvetviach musia byť týmto postihnutí len v samotnom stavebníctve máme nekonečné reťazce a ne prihľadné reťazce, čo sa týka hručenia vo všetkých eh, odvetviach. Nie som eh, s tým eh, sama veľmi spokojná. Ja s tými kompromismi v tejto podobe nesúhlasím a nesúhlasím aj s tými problémami, ktoré e, boli e, vyzvihované v diskusii a tiež pochybujem o e, tej kritike, ktorá uznela. Ďakujem, zaznelo tu množstvo vecí z úst mnohých kolegov, poviem len zo pár vecí. Najprv k forme. Myslím si, že diskusia, ktorá tu práve prebehla, je zásadnou. Je to diskusia, ktorá ktorá sa jednoducho nedá spraviť za zatvorenými dverami medzi spravodajcami a tieňovými spravodajcami. Vidíme, že situácia v jednotlivých skupinách je oveľa komplikovanejšia že každý člen tohto výboru, každého sa týka táto problematika, nedá sa to podchytiť e, všetko e, cez e, tieňového spravodajcu. Kompromisné pozmenujúce návrhy E, dostal spravodajcovi a tieňoví spravodajcovi, ale podľa mňa to nie sú kompromisné pozmenujúce návrhy správnej podobe a forme a je potrebné na nich ešte popracovať. Ja myslím si, že je tu potrebné si dať veľký pozor na to, čo povieme, keď hovoríme o kompromisných pozmenujúcich návrhoch, konkrétne o práve zmeny členov. Všetci poslanci majú právo na pozmenujúce návrhy a v tejto fáze, keď pripravujeme kompromisné pozmeňujúce návrhy, tak zohľadňujeme individuálne pozmenujúce návrhy poslancov. Stane sa to potom kompromisný pozmenujúci návrh skupiny, pretože na skupine je dohoda a takto sa pripraví ten kompromisný pozmeňujúci návrh. Ale ja keď som si čítala tieto kompromisné pozmeňujúce návrhy, tak ma prekvapilo, že sú tu v niektorých skupinách úplne rozdielne stanoviská. Vyzerá to, ako by to boli pozmeňujúce návrhy EPP, SAD, liberálov, zelených a tak ďalej. A pritom sú to pozmeňujúce návrhy, ktoré sú podpísané iba jedným poslancom. A pýtam sa teda, žiadam aj sekretáre ostatných, aby dali na to pozor, aby sme rešpektovali individuálne práva jednotlivých poslancov. Jednoducho je to akási formálna pripomienka. E, e, nikto tu nechce spätne e, nikoho kritizovať, ale mali by sme byť transparentní. Myslím si, že naša pani spravodajkyňa to vie veľmi dobre, že je to pre nás najdôležitejší spis počas tohto volebného obdobia. Smernica o práci jednoducho nebude, máme množstvo dôležitých spisov, ešte stále sme uprostred práce na viazačnom finančnom rámci, ale táto smernica, ktorá na ktorú sme boli upozorňovaní, odkedy začal pracovať predseda komisie Baroso, je dôležitá a naďalej bude dôležitou. Chcem pripomenúť všetkým, že sme zodpovední, pretože ak sa nám podľa mňa nepodarí uzavrieť len akúsi vykonávaciu smernicu problematiky, ktorá bola zásadnou témou už pred našich predchodcov, to znamená, pán Andersen, e, nám dal veľmi to ťažké dedictvo. Toto je obrovské ťažké dedictvo, ktoré nesiem ako zodpovednosť. Máme tu rozhodnutia súdneho dvoru, e, je tu interpretácia rozdielna pri e, revízii a pri interpretácii smernice, ale ak o 5 rokov neskôr sa nám nepodarí sa na rade dohodnúť na tejto problematike, tak ja si myslím, že každý nesieme za to veľmi tvrdú a ťažkú zodpovednosť. Čo znamená aj to, že musíme sa snažiť ďalej. A súhlasím s tým, čo povedal Thomas Handel, to, tým sa dostávam, alebo spomenula som si na diskusiu, ktorá prebehla, keď sme pripravovali chartu základných ľudských práv. Dovolte e, predsa len takúto odchýlku, ale myslím si, že stojí za zmienku. Keď sme pripravili chartu ľudských práv, určití ľudia nechceli, aby sme tam skopírovali to, čo už existovalo e, v charte Rady Európy. A teda e, v podstate by sme akoby nemali právo napísať nič nové. Či už je to interpretačná smernica alebo vykonávacia smernica, nemáme tam nič nové písať. A e, musíme naozaj z, mobilizovať všetko, čo potrebujeme. Ak máme E, vykonávaciu smernicu. To znamená, že potrebujeme vytvoriť nový priestor a myslím, že v tomto novom priestore, ktoré navrhuje komisia, konkrétne v článkom 12, tie nové iniciatívy, ja si myslím, že naozaj škoda, že to preskúmame v parlamente a stratíme zo zretela tie zásadné veci, ktoré pre mňa, aspoň možno ostatní to tak nehodnotia, ale pre mňa je to veľmi dôležité. Komisia v kompetencii alebo v zodpovednosti predsedu Barosa spravila zásadné zmeny v sociálnej oblasti a myslím si, že pojem spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti pre všetkým v oblasti v stavebníctve, ale aj v iných oblastiach možno, to sú kľúčové aspekty. A ja si teda ja dúfam, že pri príprave tých kompromisov, ktoré vypracujeme, snáď nestratíme toto zo zretela. Viem, že niektoré členské štáty majú mechanizmy, ako to vyriešiť, že to stačí, ale úprimne povedané, čo sa týka fungovania vnútorného trhu, ešte som nikdy nezažila alebo nevidela niečo také, aby jeden členský štát mohol sa zamurovať, obrazne povedané, do vnútroštátnej legislatívy a zachovať jej vplyv nad vnútorným trhom a takýmto spôsobom si zachovať e, status quo na e, protivoli ostatných. Mnohí z nás e, poznáme reflexy niektorých štátov, ktoré majú lepšie sociálne práva, ktoré si myslia, e, že európske právo by nemalo pokročiť ďalej, pretože by to znížilo latku a viedlo by to k tomu, že by sa museli znížiť, e, znížiť sociálne výhody v ich štáte. Je tu riziko sociálneho dumpingu, ale napriek nemu musíme všetci postupovať e, čo najďalej konečnom dôsledku tak či onak je to veľmi skromný pokrok vzhľadom na tie problémy, ktoré máme. E, pripomenula som princíp, ale myslela som pocit, že je dôležité túto dlhú diskusiu zaramcovať. A áno, teraz dostane slovo ešte pani spravodajkyňa a budeme mať príležitosť, e, viete, že sa ešte dostaneme k týmto kompromisným pozmeňujúcim návrhom, ktoré ešte zďaleka nie sú vo finálnej podobe. Takže nech chcem vás e, zastaviť e, v polovice vystúpenia, ale poprosím vás, aby ste vystupovali rozumne, majú sa vedomie to, že toto nie je posledná diskusia. Pýtam sa, či komisia chce vystúpiť. Áno, v tomto prípade, áno, dobre. Takže komisia dostáva slovo a potom posledné slovo dostáva pani spravodajkyňa. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Pokúsim sa hovoriť stručne. Rád by som vám všetkým poďakoval za veľmi bohatú debatu, ktorá tu prebehla dnes predpoludním, aj keď sme sa ešte nevdopracovali k záverečným kompromisom. Myslím však, že tie najdôležitejšie prvky sú už prediskutované a uberáme sa správnym smerom. Chcel by som zablahoželať pani spravodajkyni aj keď vlastne e, vieme, že ten objem pozmeňujúcich návrhov bol obrovský, 800. A pokiaľ je o tie články, ktorým sme sa teraz hlavne venovali, 3, 9, 12, chcel by som upozorniť, e, že diskusia o tom, čo stane uzavreté alebo otvorené, to môže byť dosť nebezpečná záležitosť, ako ste niektorí aj poukázali. Nejde len o shall a may, ale keď sa použije výraz shall, tak môžete vlastne prinútiť viaceré členské štáty, ktoré neuplatňujú v, súčas- v súčasnosti ešte celý rad takýchto kontrolných mechanizmov, že ich budú musieť vlastne používať, čo je dosť závažná vec. A keď hovoríme o uzavretom zozname, tak to nie je to isté ako v súvislosti s článkom 3, e, v súvislosti e, s vysielaním pracovníkov. Je tu veľký rozdiel medzi článkom 3 a 9. V Článok 3, keď hovorí o otvorenom zozname, tak tam sa odráža tá rôznorodosť rôznych možných okolností, ktoré môžu do značnej miery naozaj byť rozdielne. Potom je tu ešte jedna poznámka. Keď sa pozrieme na kompromisy, vidíme, že sa uberáme správnym smerom a bolo by dobré zhodnotiť všetky tie faktické prvky a taktiež treba pristupovať pragmaticky k týmto otázkam. Čo sa udeje za všetkých okolností, kontrolné orgány by mali mať e, vopred k dispozícii všetky kritériá. A ďalší aspekt. Sú to aj možné ďalšie prvky, ktoré e, sa potom oznámia komisii, ako to má ale v praxi fungovať. Také jasnejšie sformulovanie a zreteľnejšie vyjadrenie by bolo vítané. Pokiaľ je o článok 9, myslím si, že môžem vysloviť určité menšie varovanie, totiž mali by sme brať do úvahy aj širší záber celkového vývoja, aj vo svetle rozhodnutia alebo vyjadrenia rady z marca tohto roku, kde sa zdôrazňuje práve význam vnútroštátneho prístupu v tejto sfére. Ďalej, verejné konzultácie tých najdôležitejších desiatich eh, aktov, to je tiež závažná téma. Ešte mi dovolte spomenúť otázku, ktorú spomínala aj pani Hirš, aj pani Švete. Týka sa to článku 16. Pozmejúci návrh, ktorý sa tu predkladá, by mohol viesť ku zmene tohto článku, ale bol by to precedens a v rámcovom rozhodnutí 2014 týka sa to trestnoprávnych dôsledkov, tam by práve e, takéto uplatnenie, ktoré sa navrhuje, e, viedlo k tomu, že bude treba prepočítať náklady. Totiž veľká výhoda toho, ako je to sformulované v rámcovej smernici, je, že v rámcom rozhodnutí je, že vlastne tie peniaze sa dajú získať späť a no, hľadáme samozrejme pragmatické riešenie, ako znovu by bolo možné E, vyčleniť tie prostriedky a prideliť ich. Ďakujem ešte raz za podklady a prajem vám veľa úspechov a samozrejme komisia bude nápomocná. Ďakujem. Slovo má pani spravodajkyňa. Ďakujem pekne za slovo. Chcela by som začať azda tým, že poviem že som si vedomá tej zodpovednosti, ktorú tu mám. Je to zodpovednosť voči kolegom, voči komisii, voči rade, voči zamestnávateľským organizáciám i voči zamestnancom, pracovníkom. A samozrejme aj voči tieňovým spravodajcom. Viem, že oni taktiež vo svojich, v politických skupinách rokujú s poslancami a proste rokujú so všetkými, ktorí majú záujem o tieto materiály, o tieto smernice, teda nie len s tými, ktorí predkladajú konkrétne pozmeňovacie návrhy. Spomínam si, ako sme začínali. Vtedy sme boli dosť rozdielni v našich postojoch a už sme sa zblížili do značnej miery. A zdá sa mi, že už sa dostávame všetci na tú istú stranu bariéry. Myslím, že by sme sa nemali dostať do situácie, kedy by sa členské štáty rozhodnú, či budú alebo nebudú kontrolovať. Čiže by sme tam mali dať výraz shall, čiže musia vykonávať tie kontroly, aby sa zistilo, či vysielanie pracovníkov je zákonné. A v tomto smere tu existuje určitá formulácia. Kompromis 3, riadok číslo 2. Členský štát musí zhodnotiť všetky alebo vyhodnotiť všetky informácie, faktory a tak ďalej. Ďalej, potom je tu článok 3. A tam sa hovorí o tom, že všetky informácie, ktoré súvisia s vysielaním pracovníkov musia byť predmetom analýzy. Čiže článok 3 hovorí jasne, že členský štát to musí urobiť. Ale keď členský štát má možnosť potom vybrať si, aké prvky alebo ktoré časti informácií budú kontrolované zo strany toho štátu. Takže to je v článku 3 sú tu ešte ďalšie dve veci. Mali by sme tieto prvky objasniť. Môže tam byť obsiahnuté dve veci. Členský štát môže rozhodnúť v tomto prípade, či budú je členský štát kontrolovať všetky informácie alebo len niektoré informácie. Ide o to, aby sme e, nezvyšovali administratívnu záťaž. Tam, kde hovoríme, že členský štát môže uplatniť aj ďalšie kritériá, tak tieto kritériá, tie ďalšie, tie musia byť komisii oznámené. A predstaviteľ komisie práve o tom hovoril. Dámy a páni, sme na tej istej strane barikády a súhlasím aj s a nakoniec, ak budú súhlasiť s týmto postojom a názorom aj tieňoví kolegovia a kolegyne, tak to bude výborné. Potom budeme všetci na tej istej strane barikády. Ale samozrejme je to na vašom rozhodnutí, dámy a páni, aby sa členské štáty rozhodli teda konkrétne, že čo budú kontrolovať. Čiže som za to, aby sme tam dali to všeo, pretože musíme kontrolovať tie podniky, ktoré vysielajú pracovníkov. Ale vlastne článok 7 sa vyjadruje k tomuto presnejšie. Opravuje sa rečnička, je to článok 10 presnejšie. Vnútroštátne kontrolné opatrenia, respektíve inšpekcie. Tieto musia byť primerané, tie inšpekcie. Takže zase tu máme ten istý argument texte to už je, členské štáty sú povinné vykonávať tieto kontroly. Potom článok 9 uvádza zoznam opatrení, ktoré sa dajú uplatniť. A ja aj väčšina tieňových kolegov podporuje myšlienku, že by to mal byť členský štát, ktorý rozhodne o tom, ktoré prvky sa v rámci článku 9 uplatnia v tom zozname. Čo si vyberú? Nakoniec členské štáty majú svoje skúsenosti. Ak sa zavedú aj nejaké nové kritéria pre kontrolu, potom by bolo, bolo žiaduce, aby oznámili komisii, aké sú tie nové prvky dôležité je, že to všetko, čo ste žiadali, aby už v kompromise bolo zapracované. Okrem toho, nechcem sa vrácať celkom článku 3, ale ak je potrebné niektoré veci ešte dovysvetľovať v súvislosti s článkami 3 a 9, rada tak učiním. E, myslím, že článok 3 vlastne musíme sa zamestnať aj, pardon, zaoberať aj tým zákonom, ktorý sa bude uplatňovať, ak dôjde ku nejakému zneužívaniu. Myslím, že by sa nám podarilo ešte nájsť aj lepšie riešenie, ak popracujeme na tomto a budeme spolupracovať s kolegami aj so sociálnymi partnermi. A chcem povedať, že rozhodné právo by sa malo mm, dať uplatniť vo všetkých prípadoch. Áno, mali sme tu aj komplikované prípady. Bol tu nemecký občan, ktorý e, nevedel v Nemecku nájsť prácu ani za minimálnu mzdu. Ale takýto pracovník e, dokázal v Polsku nájsť za prácu. Tak išiel do Polska, našiel si teda, dostal prácu a dostal zaplatené zaplatenú minimálnu mzdu. Potom je tu taká tá otázka. Ak sa máme vyhnúť situácii, kde nevieme teda, ktoré rozhodné právo sa bude uplatňovať, tak mali by sme toto rozhodné právo nariadiť, aby sa jasne stanovilo, ktoré bude platiť. Vlastne judikatúra súdneho dvora zdôrazňuje, že si musíte vybrať rozhodné právo. To, ktoré je pre pracovníkov najvhodnejšie, najpriaznivejšie. Preto navrhujem ten odkaz na Rím 1. Ale ak vy máte názor, že by sa to mohlo zmeniť, tak to môžeme zmeniť a budeme hľadať nejaké alternatívne znenie. Ide o to, aby to bolo jasné. A vo vzťahu k tomu, čo povedal Steven, nemôžeme povedať, alebo nejde o to, že by povedal, že od e, do dňa X bude ten človek vyslaný na e, lokalitu XY. Hej. Dosť často povedzme jeden deň alebo dva dní predtým, než e, ten vyslaný človek e, má odísť, sa zmení situácia a musíme daného človeka nahradiť iným. A hovoril som s viacerými ministrami z viacerých krajín a aj s predstaviteľmi ďalších viacerých krajín. A títo prichádzali s riešeniami, ktoré sa ukazujú ako najlepšie. Ide napríklad o komplexné informácie a tieto e, majú ten správny charakter. Často vo vnútroštátnom právnom systéme nájdeme ustanovenia, ktoré sa týkajú e, doby, kedy treba avizovať príslušný orgán. E, môže to byť niekoľko dní napríklad. Ale e, okrem toho sa tam môže pripojiť nejaký zoznam. A až keď sa ten zoznam zašle, až potom vlastne dochádza ku oznámeniu. Teda. E, a niekedy to môže byť dosť ťažké postupovať takto. Členský štát môže požadovať aj 5 dní pred vyslaním pracovníka nejaké informácie a niekde to majú k dispozícii aj dva mesiace dopredu. Takže nechávame to v rukách členských štátov, aby využili svoje skúsenosti v tejto oblasti. Kolega Steve spomínal aj e, možnosť e, tzv. collective action. A to sa týka ale inej smernice. Žiaľ, to úsilie e, nebolo naplnené. ale takéto kroky, o ktorých tu hovoríme, spadajú do právomocí členských štátov. Nevidím tu žiaden problém s tou formuláciou a chcem upriamiť vašu pozornosť aj na archivovanie dokumentov po ukončení pracovnej zmluvy. Hovorilo sa tu o dobe dvoch rokov. Členské štáty žiadali 5 rokov. No, vieme, že ak podnik vie, že sa bude od neho požadovať, aby na 5 rokov archivoval tieto doklady, spisy, potom by sme to mohli nechať tak, ako to je. Dôležité je, aby sme hovorili o požiadavkách archivovať tie eh, spisy, tie listiny, aby to bola povinnosť. Možno eh, treba jasne vyjadriť, že to je povinnosť, aby to bolo jednoznačné. A chcela som upriamiť vašu pozornosť aj na článok 14a z daného návrhu, Zatiaľ to nie je ešte obligatórne, nie je to definitívne riešenie, ale členské štáty prijali rámcové rozhodnutie, A je to rozhodnutie, o ktorom sa budeme ešte zmieňovať. A tam sa hovorí aj o sankciách. Členské štáty prijali rozhodnutie, možno to nebolo celkom logické, ale tie peňažné prostriedky ostávajú v krajine. A medzi krajinami jednotlivými predsa len existujú rozdiely v normách. Niekedy sa uplatňujú tzv. administratívne postihy, inokedy zas iné postihy ak sa členský štát rozhodne, že jeho riešenie je optimálne, tak je to v poriadku. Takže toto by sme mali mať tiež zakotvané v smernici, aby to riešenie bolo jasné. Ak tu existuje alternatíva, tak by sme o nej mali uvažovať a náležite postupovať. Poprosím vás, aby ste prešli k záverom vzhľadom na čas. Hm, dobre, Takže <clears throat> zameriam sa na to, čom sa ešte nehovorilo. Ďakujem Elizabete za jej pripomienky ohľadom tej základnej smernice a článku 5. Je to dôležitý článok, pretože v článku 7, ktorý podľa komisie má riešiť štát pôvodu, teraz je to príjímací štát. A myslím si, že táto zmena je dôležitá aj preto, že vysvetlujeme, ako prebieha spolupráca počas kontroly. Potom Ori hovorilo 12 a význame e, subdodávateľa. V článku 12 Článok 12 vedie ku kontroverzným riešeniam. Je to súčasť troch článkov, ktoré sú kontroverzné, ale my nie sme za zavedenie e, e, nerozdielnej zodpovednosti v takomto type smernice, pretože to by vytvorilo veľmi nevyrovnanú situáciu pre tie podniky, ktoré vysielajú pracovníkov. Povedzme si, že máme nejaký podnik, ktoré vyšle pracovníka, má subdodávateľa, ktorý nebude rešpektovať e, spoločnú a e, nerozdielnú zodpovednosť a druhý subdodávateľ bude povinný rešpektovať toto pravidlo spoločná nezdielne zodpovednosti, čiže myslím si, že to je jasné. Potom e, podnikateľ sa obráti na toho zlého, obrazne povedaného subdodávateľa. A tu je potrebné rešpektovať práva pracovníkov. A práve preto navrhujeme e, to riešenie, ktoré je podľa nás optimálne. Alejandro, či tam má byť čela alebo mail. Ja dúfam, že si, si vypočul moje vysvetlenie a že sú dostatočne presvedčivé. Hovoril si takisto o nutnosti vytvoriť také ustanovenia, ktoré by bránili vytvoreniu e, tzv. schránkových e, firiem. E, obraciam sa na kolegov a na sociálnych partnerov. Je potrebné nájsť také riešenie, ktoré zabráni činnosti takýchto schránkových či fiktívnych firiem, ktoré nie sú registrované nemajú ani náležité účtovníctvo a zistíme o ich existencii, až keď, sa až keď nastanú nejaké problémy. A potom e, tu hovoríme o určitom formulári. To by bolo riešenie, ale nemám konkrétny text ustanovenia, ktorý by mohol zabrániť takýmto firmám fungovať. Ako môžeme vylúčiť existenciu takýchto firiem? Chceme ich e, odstrániť, ale keď niekto chce si počínať nekorektne, aj v tých, pri tých najprísnejších predpisoch vždy nájde nejaký spôsob, ako, ako fungovať, ako robiť nezákonné veci. A opakujem, zatiaľ sme nenašli také ustanovenie, ktoré by bránilo, e, ktoré by umožnilo zrušiť existenciu takýchto typov podnikov. A v každom prípade ďakujem za pripomienky k článkom 3 a 11. Um, ehm, zúfam, že som odpovedala dostatočne. Mm Áno, súhlasím s vami, že je potrebné nájsť kompromis. Súhlasím s tým, že smernica, ktorá sa týka vysielania pracovníkov, sa netýka minimálnych podmienok. Takže asi vás sklame táto smernica. My sme jednoducho len chceli zlepšiť tie ustanovenia tejto smernice tak, aby jej uplatňovanie bolo jednoducho lepšie a praktickejšie. Takže súhlasím s vami. Potom Juta. V ktorej krajine vyslaný pracovník pracuje za 300 eur mesačne? Alebo kde minimálna mzda je 300 eur? Väčšinou, keď vysielame pracovníka, tak vyslaný pracovník má platenú minimálnu mzdu buď tej krajiny, kde je tablovaný podnik, alebo príjmajúcej krajiny, ale prekvapilo ma to, čo som počula. Myslím, že dokonca ani v Polsku to tie nie je možné, ak mi môžeš uviesť e, detaily takéhoto príkladu. Mm, s veľkým záujmom si ich vypočujem. Prepačte, naozaj, bola som doteraz veľmi štedrá, ale už e, začína byť toho dosť. E, Eh, áno, pani predsednička, povedali ste, že sa jedná o text, ktorý je najdôležitejší v našom volebnom období, takže myslím si, že mám právo snáď ešte na minútu, nie? Áno? Áno, už hovoríte štvrť hodinu. Takže to nespochybňujem význam, len by som rada chcela čo najskôr ukončiť. A ak vám stačí minúta, bolo by to super. Nie, nie mam przetłumaczenia, ale już będę mówiła. Dobre, nepočula som preklad, ale budem pokračovať. Takže chcem upozorniť na to, že Európska komisia nemusí povinne súhlasiť. Nehovoríme tu o tom, hovoríme tu o povinnosti oznamovať určité veci komisii. A potom ešte na záver Elizabeth povedala, že sa jedná o rokovania, ktoré sú veľmi konštruktívne. Tieto rokovania sú konštruktívne práve vďaka vám a práve preto, že naozaj sa snažíme nájsť riešenie, ktoré by zaručilo práva pracovníkom a zároveň by sa rešpektovala sloboda voľného pohybu pracovníkov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za veľmi presné odpovede na všetko, čo tu zaznelo. Budeme mať diskusiu o pozmenujúcich návrhov, dúfam, kompromisných, naozaj skutočných kompromisných návrhov 19. júna a dúfam, že to už bude konečný termín prípravy tohto kompromisu z všetkých dôvodov, ktoré som už spomenula predtým. Ide o to, aby sme mohli 20. hlasovať. A teraz sa dostávame na bod 8 nášho programu. Tým sa dostávame na stanovisko, ktoré pošleme na výbor REGI, sociálna politika v širšom kontexte zadlženosti štátov. Máme tu 27 pozmenujúcich návrhov. Navrhujem tri kompromisné návrhy, ktoré nám umožňa vyriešiť obavy s prepojením so stratégiou Európa do roku 2020. Riešia takisto obavy Elizabeth Schroeder, kde sa hovorí o raste, ktorý e, bude závisieť od stratégie 2020, to znamená Smart Sustainable and Inclusive, ale ktorá nerieši priemyselné problémy rastu a ktorá by mala zosúladiť e, stratégiu odlúženia štátov s politikou súdržnosti. A potom sme tu zakomponovali, takisto navrhujeme zakomponovať, to čo povedal Elizabeth Schroeder a François Castex, do, to prepojenie so štátnou pomocou a politikou súdržnosti, e, konkrétne v súvislosti s relokalizáciou, ktorá ide proti politike súdržnosti. Takže to sú také moje postrehy. A teraz otváram diskusiu. Kto sa do nej prihlásil? Alejandro Serkas, Veronika Lope Fontanie, Elizabeth Schreter a tým končím zoznam rečníkov, takže nech sa páči. Tak presentar Ďakujem, pani predsednička. Chcem stručne predniesť pozmeňujúce návrhy, ktoré predniesla kolegyňa Francovská CES, ktorá je teraz na inej schôdzi. Chcem povedať o tých najdôležitejších v pozmeňujúcom návrhu 9 chce zahrnúť Európsky parlament do e, tohoto konania, z ktorého sme teraz e, vylúčení v pozmeňujúcom návrhu 19 sa snaží zdôrazniť e, potrebu koordinovať e, koheznú politiku a e, politiku štátnej pomoci. toto je v súlade, aby nefungovali tieto nezávislé a aby sa stanovili kritéria na ich spoločnú prácu. Poznúci návrh 5 a 6 chcú zlepšiť právnu istotu a zdôrazniť to v členských štátoch, pretože neustále náklady vnútri, na E, uplatňovanie e, judikatúry e, súdneho dvora spôsobujú právnu neistotu, ktorá bráni normálnemu fungovaniu celého odvetvia, pretože očakávajú rozhodnutie v spore, ktorý trvá dva roky a týmto sú paralizované všetky zmluvy, až kým nevidia, aká bude konečná definícia. Preto Mm, politika konkurencieschopnosti musí mm, zohľadňovať svoje účinky na hospodárskú činnosť a zamestnanosť. A nejde tu len o právnu čistotu a výklad právnikov, ktorí akoby žili v inom svete. Je tu e, veľká e, potreba tvorby pracovných miest a preto právna istota je e, kľúčová, aby sme mohli mm, tvoriť pracovné e, miesta. V pozmeňujúcom návrhu 10 e, je, štátna, je zvrazné, že štátna pomoc e, je spojená asi si stvoril pracovný miest, e, preto e, netreba o tom pochybovať, e, že štátna pomoc má spustiť podmienky potrebné pre budúcu hospodárskú činnosť a v pozícii roku 21 treba si zohľadniť a uvedomiť, že máme veľké percento v Európe hospodárskej činnosti, ktorá je spojená s sociálnou ekonomikou, na, na rozdiel od percento hospodárskej činnosti, ktorá e, čisto vychádza z finančných činností. Ďakujem. Veronika Lopé-Fontanier, puis Elisabeth Schroeder. E, merci beaucoup, madame. Veronika Lopé-Fontanier a potom pani Schroeder. Ďakujem pekne. E, veľmi stročne, tak stročne, keďže máme málo času, aby sme si pripravili pozmeňujúce návrhy, ktoré žiaľ zase e, nemohli byť preložené do našich jazykov. No myslím, že nakoniec s tým, že sme mali tak málo času, sme sa pokúšali dosiahnuť dobrú prácu a je to dosť uspokojivá práca a dúfam, že ju výbor regii zohľadní. Z tých 27 pozmeňujúcich návrhov chcem povedať, že neskôr budem mať e, prípravnú schôdzu skupiny EPP a zadefinujeme konkrétne, aký bude eh, hlasovací zoznam. No, eh, dúfam, že väčšina z tých pozmeňujúcich návrhov sa schváli a chcem zvrazniť dva pozmeňujúce návrhy, ktoré som uvedla ja spolu s Elizabeth a ja by som tu rada požiadala o priaznivý hlas eh, kolegov z iných skupín. Konkrétne pozmeňujúci návrh 17, e, e, keď hovoríme, že to mm, musí konkrétne e, uvádzať v rámci štátnej pomoci, aké zamestnania majú mať prioritu. Prečo to hovoríme? Pretože keďže tu mm, prevláda princíp subsidiarity, členské štáty e, v končnom dôsledku môžu udeliť štátnu pomoc e, podnikom bez toho, aby zohľadňovali e, to podstatnú požiadavku, aby tvorili pracovné miesto. Preto my chceme, aby sa uprednostňovali investície spojené s tvorbou pracovných miest. A e, ďalší pozmeňujúci návrh, e, ktorý e, istým spôsobom podporuje to, čo vyžaduje výbor REGI, to je náš pozmeňujúci návrh 21, ktorý hovorí o zahrnutí veľkých podmienok do pomoci. A prečo to hovoríme? Pretože že komisia, keďže komisár Amunia um, vystúpi uh, v výbore eh, regi- eh, chceli to vylúčiť tie veľké eh, podniky sú naše. Myslím si, že toto by mohlo mať viac záporne ako pozitívny účinok a ja chcem súhlasiť s názorom výboru regi, aby, že je potrebné zahrnúť tieto podniky, keď bude zabezpečené, že tieto výdavky budú venované na inovácie a tiež e, tieto veľké spoločnosti budú pracovať aj a spolupracovať s malými a strednými podnikmi, pretože myslíme si, že je treba zlepšiť situáciu malých a stredných podnikov a prispieť veľké spoločnosti môžu pomôcť ekonomickému rozvoju regionov, kde fungujú. Preto si myslíme, že nemôže sa, nemôžu sa vylúčiť tieto veľké podniky e, z, z pomoci e, Sonose a chcem e, nakoniec povedať tým trom kompromisom, ktoré boli predložené, kompromis A a B e, nedáva žiadne pochybnosti a my si ešte konkrétnejšie preskúmame kompromis C, ktorý môže spôsobiť isté problémy, keď e, hlavne sa majú nahradiť slova štátna pomoc za slova verejná ne investície. My si myslíme, že treba použiť slova štátna pomoc, ale zajtra ešte príjmeme rozhodnutie. Um, Pri tom kompromise chcete teda zachovať štátnu pomoc a nie verejné investície. Pani Schroeder? Ja, um gleich da anzuknüpfen, ich aby som e, na to hneď nadviazala, podporujem návrh pani Lope Fondany, pretože štátna pomoc má sa použiť slova štátna pomoc a nie verejné investície, pretože verejné investície nie sú jasné ako výraz a štátna pomoc je jasná, preto by sme sa toho výrazu mali držať. Chcem teraz sa vyjadriť k podstatnému bodu keď ide o otázku štátnej pomoci a ako dlho musí podnik e, ostať v regióne, tak sme mali v regionálnom výbore rozhodnutie e, pre mandát trialógu, že to má byť 10 rokov. A v trialógu na tomto mieste sme veľmi dlho o tom bojovali, aby sme týchto 10 rokov zachovali. Nepodarilo sa nám to úplne a máme ísť tú odlišnú formuláciu e, k tejto téme, ale my sme aj e, premiestnenie a presťahovanie aj v súvislosti s vysťavolectvom z regiónov v štátoch EÚ zachovali. Zachovali sme aj tú lehotu 10 rokov, pretože to znenie, ktoré máme teraz, sme vyjednavali, aby sme zabezpečili dlhšie zotrvanie podnikov v regióne a keďže toto znenie je veľmi um, podrobné, ja som tam urobila krížovú odvolávku v súvislosti s uh, koheznou politikou, pretože pôvodne tých 10 rokov, ktoré sme mali prísnejšie zadefinované v trialogu, nebolo zachovaných. Ja som uh, um, o tom argumentovala bez ohľadu na tieto roky a myslím si, že mali by sme uh, ostať pri tom, že budeme argumentovať bez použitia počtu rokov, pretože my zachádzame nad rámec komisie. E, stanoviska komisie je 3 až 5 rokov a e, my vo veľkej väčšine aj vo výboru e, regi sme sa vyslovili za to, aby sme pracovné miesta zachovali v regiónoch, preto som nenapísala žiadnu lehotu v rokoch v mojom návrhu, pretože ja chcem potvrdiť, že v, regióne neboli dosia- v rôznych regiónoch nebol dosiahnutých e, tá lehota 10 rokov ani pre malé a stredné podniky. E, my sme však e, z 5 na 10 rokov predlžili tú lehotu, to bol náš pôvodný mandát a teraz však máme odlišný výsledok, ktorý hovorí, že 3 roky pre malé a stredné podniky a 10, 5 rokov pre presľudovanie v rámci členského štátu a v rámci EÚ a 10 rokov je lehota na presidľovanie von mimo EÚ. To je komplikované na úprava, pretože chceme zabezpečiť dlhšie zotrvanie podniku v regióne, keď dostane štátnu pomoc, preto e, teraz varujem pred tým, že by sa tam napísali nové čísla, nové lehoty, pretože komisár Almuňa polovicu z toho, čo prislúbil v diskusii v pléne, e, vďaka e, tomuto odlišnému formulovaniu, eh, kde je uvedené tých 10 rokov zotrvania v rámci EÚ. Ide tu o mm, presadenie a preto chcem, aby tam ostala tá krížová odvolávka na koheznú politiku, pretože sme tak ďaleko dospeli a keď by sa to skrátilo na 5 rokov, tak je možno, že potom by sa ambícia, ambícia pána Almúňa zastavila, a ako aj plnenie toho, čo nám prislúbil. Či, ak som správne pochopila, tak ste boli proti pozmenujúcemu návrhu 26. No. E, Takže ospravedlňujem sa kolegom. Uvedomujem si, že lehoty sú krátke, všetko v podstate to išlo v rámci režii DG, e, výboru REGI. E, chceli sme sa vyjadriť teda k ich stanovisku k tejto problematike, ale až keď e, výbor dostal povolenie spraviť správu na túto tému, tak to išlo veľmi rýchlo a takže sme museli takto rýchlo postupovať aj my a za čo sa ospravedlňujem kolegom. Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu, 17 som za, 21, tu mám viac pochybností, pretože áno, samozrejme, veľké podniky sú veľkou hnacou silou, ale dnes, keď hovoríme o štátnej pomoci, tak podľa mňa priorita je predsa len zameraná na malé a stredné podniky, o ktorých sa veľa hovorí a e, majú malú podporu. Čo sa týka odvolávky na verejné investície, prekvapuje ma, keď počujem od Elizabeth Schroeter, že nevie, čo sú to verejné investície. E, nemali by sme predsa len preháňať. E, hovoríme o nutnosti rozbehnutia verejných a súkromných investícií a to už hodne dlho, čiže to je jasná koncepcia. A Áno, štátna pomoc to je o ničom inom. Máme tu všeobecný kontext, kde potrebujeme, aby sa znova naštartovali verejné investície a potom prostriedky štátnej pomoci by mohli pomôcť financovať tie verejné investície. Takže to sú dve rozdielne veci. A teda keď hovoríme o, o reakcii na krízu, kladieme si otázku nie, či to bude štátna pomoc, čo je presný právnický termín, ale je to skôr otázka stratégie, ktorej cieľom sú verejné investície. Takže Francesca Stex pozmenujúci návrh je dobrý podľa mňa. Navrhujem, aby sme ho prevzali do kompromisu celé samozrejme závisím od vás. Môžeme o tom ešte hovoriť hlasov, od teraz, kým budeme o tom hlasovať dnes popoludní. Takže končíme tento bod. E, stretneme sa za chvíľu. E, správa Adama Kozatel, nemôžeme e, o tom hovoriť dnes ráno, takže bod 9 nášho programu bude presunutý na začiatok popoludňajšieho rokovania pod predsedaním Nadi Hirš a čo sa týka bodov 10 a 11 uvidíme, ako sa zorganizujeme. Zatiaľ dostáva slovo Jean Lambert, aby predstavila kompromisné pozmenujúce návrhy k správe z vlastnej iniciatívy dopade krízy na zdravotnícke služby najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Much, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ďakujem aj za to, že ste zmenili poradie eh, v bodoch rokovania dnešného programu. V prvom rade by som chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa venovali diskusii o kompromisných pozmeňovacích návrhoch. Vidíme, že sú tu viaceré skupiny, ktoré prezentovali rôzne pozmeňujúce návrhy a musíme sa samozrejme verovať, venovať aj tomu, o čom hlasovalo, alebo čom sa venoval výbor FAM dnes predpoludním. Sústredíme sa na tie najdôležitejšie body. Jednak je to odsek 6, kompromis B, Týka sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v členských štátoch, ktoré prijímajú úsporné opatrenia v súčasnosti a súvisí to aj s kompromisom C, kde sa hovorí o potrebe zachovať prístup pre e, teda všeobecný prístup tom zmysle, ako sme to videli v niektorých členských štátoch, že došlo k zúženiu pôsobnosti z hľadiska prístupu a to je dosť varovný signál, e, keď ide o to, e, že sa má zdôrazniť aspekt prevencie pred liečením. Ďalej, kompromis D. Tam sa vychádza z odporúčania, ktoré už teraz máme k dispozícii a to povedne tak to nebolo, keď sme pracovali na tej predchádzajúcej správe a zdôrazňuje sa tu opäť dostatočne včasné zasahovanie, alebo teda, aby to bolo efektívne, aby tam bol náležitý dopad. A zohľadňujú sa tu niektoré ďalšie pozmeňujúce návrhy, napríklad očkovanie, to s tým súvisí. Sú tu tri kompromisy, ktoré sme vybrali z tých e, z celého radu pozmeňujúcich návrhov body EFG. Natýka sa to starostlivosti. Hovorí sa o potrebe poskytovať dostatočnú podporu aj tým, E, napríklad rodinám a dobrovoľníkom, ktorí poskytujú dobrovoľnú starostlivosť. Bod F sa týka otázok, ktoré majú dopad na ženy. Tu je tiež niekoľko pozmeňujúcich návrhov a tá tretia časť vlastne opakuje možnosti, e, o ktorých sa tu už hovorilo v súvislosti s rastom a zamestnanosťou. Je to aj v dokumente komisie. Kompromis je sa týka otázky potreby hodnoť, vyhodnocovať dopad zmien v týchto oblastiach a vyzýva sa tu, alebo je tu apel na členské štáty, aby konali v tomto smere. Takže poprosíme, keby ste sa zamerali na tú následnosť, ktorá sa týka príslušných zmien a znamená určité reformy v jednotlivých plánoch. Ďalej odsek 15, kompromis L, hovorí tiež o vnútroštátnych plánoch reforiem. Poprosíme tiež, že aby sa venovala pozornosť stratégii boja proti chudobe v EÚ. Opakujeme v kompromise M naše želanie viacerých politických skupín venovať sa antidiskriminačnej smernici a taktiež odseku O, ktorý pochádza z viacerých politických skupín. Týka sa osôb, ktoré poskytujú starostlivosť. Takže ešte je tu aj viacero ďalších pozmeňujúcich návrhov, ktoré E, sú významné, ale sústredila som sa na tie, ktoré asi tento výrob by najviac zaujímali. Pani Harkin má slovo. Ďakujem za slovo, budem stručná, pretože už e, predrečnička spomínala väčšinu vecí, o, ktorej som, o ktorých som chcela hovoriť, napríklad e, rovnaký prístup alebo univerzálny prístup ku starostlivosti zdarma. A samozrejme, toto je jav, ktorý nie je dostupný úplne vo všetkých členských štátoch, takže treba v tomto smere niečo urobiť. Hovorilo sa tu o osobách poskytujúcich starostlivosť. E, ďalej, kompromis je. Tu sa v tejto súvislosti hovorilo o sociálnych ukazovateľoch a že je dôležité mať dobrú politickú koncepciu, ale v tomto smere je potrebné vedieť, kam to bude smerovať, aké sú predpokladané výsledky. Ja určite tento kompromis podporím. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Španielský kolega. Zerka. Skupina socialistov súhlasí s týmito kompromismi, ktoré prekladá kolega Lambert a riešia sa tam aj naše otázky, ktoré pokladáme za dôležité. Podporujeme to. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prosím, Jean Lambert, nech sa páči. Zajtra budeme hlasovať o tomto materiáli a teraz navrhujem, nakoniec máme tu ešte troška času, takže ešte dáme priestor kolegovi alebo kolegyni, aby nám povedali niečo o tom, čo sa dialo na stretnutí o Európskom sociálnom fonde. Takže teda išlo o nadáciu Eurofound, presne povedané. Vychádzalo sa z toho trialogu eh, na vysokej úrovni minulý týždeň a prebiehali paralelne aj rokovania o, tej všebe, o všeobecnom nariadení. Je tu jeden dôležitý bod z hľadiska rokovacieho mandátu a to sa týka minimálneho percenta, ktoré sa dá poskytnúť z kohezných e, prostriedkov na sociálny fond a toto minimum teda z toho sa má poskytnúť 25 chcú, aby sme e, akceptovali niekde medzi 20 a 25 percentami. Takže my ale chceme presnú sumu, ktorá je stanovená ako minimum. Posledný návrh komisie tam sa hovorí o 21,4%, čiže nie 25%. Takže ešte ostáva otvorená otázka debaty o tejto téme. A vzhľadom na to, že už sa vyjadrili kolegovia a liberáli, dovolte mi ešte kolek konkrétne im adresovať nasledujúce slova pretože v tomto trialogu sa venujeme aj problémom e, týkajúcim sa jedného poslanca zo skupiny ALDE. A ten je za to, aby sa zlúčil Európsky sociálny fond a fond rozvoja vidieka. Čiže spomínalo sa tých 20%, čo žiadame z kohezného fondu a pre nás nie je priateľné a v podstate nemôžeme dopustiť, aby 25% kleslo na 21,4%. Takže ja, nie je jasné, čo sa tu hovorí. Ale Ak si zoberieme nejakú materskú školku alebo školu, tak e, všetko sa musí ináč prepočítavať, keď tam budeme narábať z 21,4% a nie s 25%, ktoré žiadame. Takže v tomto zmysle určite existujú určité predstavy, ako sa to dá dobre riadiť, ale potrebujeme zadefinovať líniu, ktorá by nešla proti tomu, čo sme žiadali. Tých 25 z Európskeho sociálneho fondu. To sme žiadali. A ako viem, tu sa snažíme, aby Teda požiadali by sme toho kolegu, aby zmenil, povedzme, svoje stanovisko, že by pripustil tých 21,4% 21 z ESF. ale potom sa o tom už asi rokovať nebude môcť. A Chcel by som ešte objasniť aj toto, že na zasadnutí koordinátorov predsednička výboru pani Pervans Pereš navrhala, aby sme vyslali e, na list pani Košan a ja, a, a, že by sme obhajovali toto stanovisko. Ďakujem pekne, hovorí predsednička. Ďakujem za toto zhrnutie a chcem povedať, že počas trialogu na vysokej úrovni, ktorý sa konal včera, členovia výboru REGI aj bývalý premiér, ktorý navrhol tento podnet, prišli s podnetom, že štrukturálne fondy môžu existovať len keď v krajinách bude vysoká úroveň zamestnanosti. Takže vlastne e, snaha podporiť krajiny, ktoré majú ťažkosti, toto zaspomínalo aj vo výbere regi aj u liberálov, ale väčšina nemá takýto názor. V trialógu teda e, odoznelo, a to by sme mali vedieť, že e, sme ešte v určitej etape, kedy sa kladú otázky. Žiadali sa aj nové e, simulácie, aby sa mohli prehodnotiť štatistické informácie, ktoré sú k dispozícii a rôzne premenné. Takže dáme ešte slovo pani Lambert, ktorá viedla delegáciu na zasadnutí Eurofondu. Nech sa páči. Poprosíme mikrofón. Delegácia pozostávala z troch, z troch členov parlamentu. A toto stretnutie v Dubline bolo nesmierne užitočné. A sú tu dva tri body, ktoré by som chcela spomenúť a upriamiť vašu pozornosť na ne. Prebehli určité diskusie aj v tom zmysle, ako by sme mohli pomôcť tomu, aby sa aj na vnútroštátnej úrovni lepšie alebo dosiahla na tej úrovni lepšia miera pochopenia toho, čo sa deje v danej sfére. Aby sme do istej miere mohli robiť čosi akoby Eh, reklamu tomu, čo sa tam deje. Ďalšia vec, na ktorú chcem upriamiť vašu pozornosť, myslím, že na mnohých z nás teda urobilo dojem to, keď sa hovorilo o synergickom efekte pri práci s inými agentúrami, keď eh, tieto veci skúmajú aj medzi inštitucionálne orgány, tak je to veľmi pozitívne aj v súvislosti s tým, čo vykonáva nadácia Eurofund. Prebehla veľmi dobrá prezentácia o interaktívnych nástrojoch a o tom, ako sa menia webové stránky. Určite by som chcel upriamiť vašu pozornosť aj na toto, že by ste si pozreli tú webovú stránku, pretože teraz e, je tam obrovský objem veľmi cenných informácií a veľmi ľahko sa dá orientovať a hľadať na tej stránke e, mali by sme myslieť z tohoto hľadiska aj na volebnú kampaň. Aj v tom zmysle tam nájdete na tej webovej stránke veľmi dobré informácie. A naozaj to bolo zaujímavé pre nás e, zoznámiť sa s touto stránkou. Podrobnosti o konkrétnych prezentáciách, tematických prezentáciách, ktoré odozneli, tak tie sú uvedené e, v písomnej správe a vlastne tam sa dozviete, čo nám bolo povedané o dopadoch krízy e, v súvislosti s tými najzraniteľnejšími osobami, aký dopad to má na priemyselné odvetvia, aká je perspektíva reštrukturalizácie a tak ďalej, tak ďalej. Takže naozaj to zasadnutie e, e, Eurofound bolo veľmi kvalitné. Čiže toľko zatiaľ stručne a myslím, že Môžem poďakovať sekretariátu za pomoc pri vypracovaní veľmi podrobnej správy písomnej. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Budeme diskutovať eh, v angličtine, aby sme mohli uvoľniť tlmočníkov po tom, čo im poďakujeme, že boli s nami a už aj teraz nadčasovali. Ďakujeme.